Buenos días a todas y todos. Prajem všetkým dobré ráno. Všetci si prosím sadnite, usadte sa. Predovšetkým by som chcel oznámiť, že by ste mali mať so sebou elektronické hlasovacie kartičky, vložiť ich do prístroja. Prosím, urobte to. Tí, ktorí ste na to zabudli, si rýchlo po nich niekoho pošlite, čo najrychlejšie, lebo sa bude hlasovať hneď z kraja rána našej schôdze. Budem hovoriť o čom budeme hlasovať, ale najprv vám pripomeniem, že potom, rovnako ako sme už mali včera, máme veľmi nabitý program. Mnohé agentúry nám budú podávať správy, prezentácie, ľudia zastupujúci agentúry, ktoré spadajú na našo pola pôsobnosti. Po hlasovaní príde ešte podpredseda Timmermans do nášho výboru LIBE, takže mali by sme byť načas hotoví, lebo prezentácia podpredsedu Timmermansa je naplánovaná na 9.45, tým pádom by sme mali začať rovno hlasovať, aby sme to postihali. Takže Prosím, sústrite sa. Začíname elektronickým hlasovaním, ktorý sa týka dvoch relevantných spisov vo vzťahu k rozpočtovaniu na finančný rok 2020. Všetky sekcie, ktoré sa týkajú výberu LIBE, ale pán Leho sa hlási. Oui, je, je remercie, monsieur le président. Simplement... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som chcel iba vyjadriť pripomienku. Je to poprvýkrát, kde budem hlasovať v Európskom parlamente a bol som prekvapený, že nebolo do všetkých úradných jazykov preložené tie dokumenty, o ktorých budeme hlasovať. A to sú tie pôvodné kľúčové dokumenty. Ja si uvedomujem, že sú tu pozmeňujúce návrhy, kde nebolo času a preto to je iba v jednom, dvoch jazykoch, v angličtine. Ale pokiaľ ide o tie hlavné texty, tieto mali byť preložené, to treba povedať, napríklad pokiaľ ide o tie články. A napríklad takisto sa uvádza v pravidlách, že sa hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch, až keď tieto boli preložené do všetkých jazykov. To znamená, aspoň tie pôvodné texty mali byť preložené do všetkých. To je predsa predpis. Takže ja neviem teraz dnes hlasovať správnym spôsobom, neviem sa rozhodnúť e, pri hlasovaní o takto dôležitom texte, ktorý je teraz predmetom hlasovania, a ja jednoducho nie som skutočne schopný hlasovať. Ďakujem pekne za vaše poznámky, áno, berieme to na vedomie a máte pravdu. Chcem vám povedať, že je to skutočne vynimočná situácia. Sme na začiatku e, tohto obdobia, sme na začiatku obdobia práce výboru. Mali sme tu prechod medzi jedným mandátom k druhému mandátu a vlastne skutočne z časových dôvodov, e, kvôli kalendáru, e, sme urobili takéto rozhodnutie na úrovni koordinátorov, ktorí sú zodpovední za program výboru LIBE. Tam sme dali toto hlasovanie vzhľadom z časových dôvodov a práve preto není tá cirkulácia preložených dokumentov. Je to skutočne vynimočná situácia. Ja vás žiadam o prepáčenie a normálne teda vždy sa pravidla plnia, to znamená v rámci toho procesu vždy budete mať k dispozícii dokumenty, ktoré dostanete vo vytlačenej podobe preložené. Je to faktická pripomienka? Áno, prepáčte, koordinátori nemôžu jednoducho meniť rokovací poriadok. Ak je v rokovacom poriadku napísané, že všetky preklady musia byť k dispozícii, tak jednoducho koordinátori nemôžu to ignorovať. Áno, musím vám povedať, že toto bolo rozhodnutie, ktoré prijali koordinátori. Takže teraz prejdeme, apelujem na vás, že ma, budeme tu mať podpredsedu Timmermansa, takže musíme začať hlasovať. Máme tu bod číslo 12 rokovacieho, teda poriadku, pokiaľ ide tu o všeobecný rozpočet, finančný rok 2020, máme tu dve hlasovania, ide tu o správy našich kolegov, Gwen, našej kolegyne Gwendoliny Delbos Corfield, ktorá je zodpovedná za tieto návrhy, takže budeme hlasovať najprv o návrhu stanoviska a potom budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Takže všetky hlasovania vopred oznámime. Takže začneme. Návrh stanoviska. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. Kompromis 13. Prepačte, vážený pán predseda. Prepačte, pozmienujúci na... Prepačte, pán predseda, spomalme trochu, ja som tu. Mohli by sme trošičku, trošičku spomaliť tú rýchlosť hlasovania. Ja som nový člen a snažím sa zorientovať. Áno, berieme to na vedomie. Pozmienujúci návrh 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Vidíte? Je to síce remíza, ale v takýchto prípadoch je to vždy zamietnuté. Keď je, pretože jednoducho nie je viac pozitívnych hlasov ako... Teraz 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmiete návrh 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmiňujúci návrh 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 4. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 34, ak sa nemýlim. 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme až na 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Rejected. And 36. Vote 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmite návrh 48. Otváram hlasovanie. 48. 48. V mojich dokumentoch je to, v hlasovacom zozname je to strana číslo 5. 48. Končím hlasovanie. Prijaté. 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je tu technická chyba, musíme opraviť toto hlasovanie. Budeme pokračovať, takže 53, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 54. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Gratulujem, pani Intveldová. 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Kompromis 5. Prepáčte, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis še... Prepačte, ospravedlňujem sa. Pozmenujúci návrh 60. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 64. Otváram hlasovanie. 64. Posledná strana. Končím hlasovanie. Prijaté. 65. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jeden za EPP je tu navyše. Jeden za EPP tu je navyše. Potrebujeme o jedného menej na to, aby sa to mohlo prijať. Teraz končím hlasovanie. A je to zamietnuté. 66. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie o takto pozmenenom texte, takže finálne hlasovanie elektronicky, menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté, takže môžeme zablahoželať pani Delbo Scorfieldovej za jej prácu. A teraz prejdeme k pozmeňujúcim návrhom. To už je dlhší hlasovací zoznam, takže venujme mu pozornosť. Začneme. Máme tu správu zasa, ktorú predložila pani Gwendoline Delbos Corfil, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy k rozpočtu za rok 2020. Môžeme začať. Pozmeňujúci návrh 5809 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58.45. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 58.45. 45. Áno, končíme hlasovanie a je to prijaté. 58.46. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58-47. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58-36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 58.17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 58.18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 58.34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 58.35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. Kompromis 3. Prepačte. Prepačte, ešte 58.19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz prejdeme ku kompromisu číslo 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58.20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 58.33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 58-48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 5881. Otváram, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58.39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58.52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58-53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58-55. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58-03. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 50 To sú identické návrhy. Sú tam pozmeňujúce návrhy, ktoré sú identické s tým, ktoré boli práve prijaté, takže prejdeme k 58.05. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58, 57. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58, 58. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pedesiat osem, pedesiat... To predchádzajúce bolo prijaté. 58-59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 58-25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 58-60. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 58-26. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 58-61. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 58.42. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 58.43. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 58, 28 a 63 tie sú identické. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 55 800. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 58 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 58,29 a 58,64 sú identické. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 5883. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. 58, 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Ústny podmienečný návrh 5880. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 58.04. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. 58.12 od 58.65 sú identické. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. prijaté 58.13 a 58.66 sú identické, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý 58.14 a 58.67 sú zase identické, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je to prijaté 58.15, 58.68, otváram hlasovanie. Tiež sú identické. Koniec hlasovania. Prijatý 58.16 a 58.69 tiež sú zhodné. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budem pokračovať ďalej záverečným hlasovaním. Menovité hlasovanie k texte, tak ako bol pozmenený podľúcimi návrhmi, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Opäť eh, blahoželáme Kolovi Davosovi Korfieldovi. Takže týmto sme to ukončili, ale máme e, pána Timmermansa na 9.45, takže máme e, prestávku. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu a vyvrátime sa sem o 9.45, aby sme si vypočuli pána Timmermansa. Ďakujem. Tenías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 Dear colleagues, please be seated. Vážení kolegovia, prosím, usadte sa a usadte sa, prosím, podľa možností v tichosti. Pokračujeme ďalej v práci a začíname na čas. Takže dovolte, aby sme srdečne privítali podpredsedu Timmermansa. Je to naozaj veľká čest pre nás. Vždycky je to veľmi príjemné vypočuť si ho. Mali sme vždycky veľmi dobrú a spolnú spoluprácu. Aj v za poslednom mandáte Európskeho parlamentu bola dobrá spolupráca medzi týmto výborom Líbe, Európskym parlamentom ako celkom a tými poslancami, tými členmi komisie, ktorí boli naozaj zodpovední a tu vkladali e, účty v našom výbore a to bolo prípadom všetkých e, podpredsedov komisie. Osobite to platí aj pre pána podpredsedu Timmermansa. Vítajte tu medzi nami a my tu sme na to, aby sme aktualizovali náš dialog o právnom štáte, o ktorom ako všetci viete, sa stáva jednou z kľúčových tém, ktoré, ktoré nám všetkým záleží. A je to mimoriadne hodnotná téma na diskusiu. A v posledných rokoch to bolo ten politický rozmer a ten ústavný dopad európskeho práva už za posledné roky práve spočíva v kompetenciách výboru LIBE, lebo nám zač- záleží na základných právach, právach občanov, právnom štáte, demokracii a jasných princípoch hodnú, ktoré sú zakotvené v zmluve o fungovaní Európskej únie. A to všetko obsahuje všetky princípy, ktoré sú aj v článku 2 konkrétne, o čom vlastne je právny štát. A presne to dnes vypočujeme od pána podpredsedu Timmermansa, ktorý len v poslednej dobe, teda v apríli a potom opäť v júli, 17. júla tohto roku 2019 pripravil nový dokument, nový relevantný dokument, na posilnenie právneho štátu alebo rámcov právneho štátu v súlade s myšlienkou, ktorá bola prijatá týmto výborom LIBE, že musí byť eh, komplexný a preventívny mechanizmus eh, v otázke právneho štátu a základných práv ktoré by mal vyplniť rôzne medzery alebo nedostatky alebo komplikované postupy, ktoré sú eh, zakotvené nejakým spôsobom v článku 7 eh, zmluvy o Európskej únii. Ako si pamätáme, keďže sme za posledné roky sa stretli s určitými epizódami. To je presne vlastne pozadie toho, tejto aktivity, ktorá bola publikovaná v roku 2019 v rámci oznámenia komisie o posilnení právneho štátu v Únii a presne nám toto vysvetlí pán predseda Timmermans a potom budeme mať rozprávu. Som si istý, že sú tu veľké očakávania Takže ja by som vám chcel pripomenúť časový rámec. E, bude, najprv bude prvé kolo otázok odpovedí pre všetkých koordinátorov ako, a potom sa pokúsime otvoriť e, priestor pre poslancov, ktorí budú chcieť vystúpiť. Ale ja by som vás chcel um, upozorniť, že máme presne 90 minút, hodinu a pol. Určite mnohí poslanci budú chcieť sa hlásiť. Prosím vás pekne, obmedzte svoju otázku na presne jednu minútu aby sme mohli, smať, aby sme mohli vypočuť čo najviac poslancov. Takže vítaj, Franz, medzi nami, nech sa ti páči, máš slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za to, že ste ma tu tak eh, pri, srdečne privítali. Mnoho známych tvári, ale dokonca viac neznámych tvári. A ja verím, že sa s vami zoznámim v najbližších rokoch, keďže máme pred sebou veľa práce v Európe, ktorá potrebuje Európsky parlament a európske inštitúcie, aby poskytli odpovede na otázky, ktoré majú občania. Nie som tu preto, aby som hovoril o oznámení o posilnom, ďalšom posilnení právneho štátu v Európskej únii. A v rámci oznámenia, ktoré sme prijali v júli, náš európsky projekt spočíva v, v rešpektovaní právneho štátu vo všetkých členských štátoch. Je to naozaj podmienka pre demokraciu a základné práva, ale tiež aj pre uplatňovanie európskeho práva, pre vzájomnú dôveru, pre spoločný trh, pre e, prostredie, ktoré je priateľské investíciám problém výzvy e, právneho štátu sa dotýkajú jadra EÚ a predstavujú veľkú hrozbu, pretože ohrozujú aj identitu, aj hrozby, aj e, ohrozujú náš projekt. A posledný barometer ukazuje, že 89% respondentov považuje právny štát za podstatný alebo základný nielen v členských štátoch, ale aj v iných členských štátoch a celej EÚ. A správny štát predstavuje tieto zodpovednosť na všetky eh, inštitúcie EÚ aj členských štátov. Chcel by som poďakovať tomuto výboru za zapojenie v tejto otázke. Jedna z kľúčových vecí, ktoré sme prijali v oznámení v júli, je, že treba začať od toho, čo vybudovali za posledné roky jednotlivé európske inštitúcie v rámci lepšej koordinácie inštitucionálneho prístupu, ktorý je veľmi potrebný, aby sme posilnili právny štát v Únii. Eh, oznámenie tiež eh, spomína aj ten proces reflexie, ktorý sa začal v apríli a tiež e, pripravuje mechanizmus demokracie základných práv a ľudských práv. To bolo, o tomto sa hlasovala v tomto e, výbore a tiež, aby sa rozšírila skúsenosť, ktorú komisia získala aj z judikatúry súdneho dvora. E, komisia predkladá viaceré konkrétne opatrenia, ktoré sú v troch hlavných oblastiach e, prevencia, e, podpora a reakcia. Čiže pokiaľ ide o propagovanie, to je budovanie spoločnej kultúry právneho štátu. Prevencia je o rýchlom odhalení obav alebo nedostatkov v právnom štáte a posilniť teda posilniť právny štát na národnej úrovni a Isté budeme radšej vždycky mať prevenciu než tú reakciu, ale potrebujeme aj tú reakciu, aby sme na európskej úrovni e, mohli zasiahnuť, keď národné mechanizmy zlyhávajú. Ale chcel by som zdôrazniť všetkých týchto troch e, pilieroch je tu podstatná úloha pre parlament. E, keď začnem prom- to pod propagáciou Komisia si uvedá, že je tu potrebné zúrazniť alebo podporovať právny štát všeobecne u verejnosti. Je potrebné presadzovať tie európske normy a komisia preto bude maximálne využívať všetky možnosti financovania, aby podporila súčasnené strany vrátanie občianskej spoločnosti na podporu právneho štátu. Komisia bude pokračovať aj na výročnom výročnej udalosti, ktorá podporuje občianskú spoločnosť a musíme zabezpečiť, aby som občianská spoločnosť hrala svoju plnú úlohu pri podpore e, spoločných hodnôt presne, alebo že tam presne je právny štát ohrozený e, a dotýka sa občianskej spoločnosti a oni bojujú za to, tieto organizácie. Takisto Európsky parlament musí kľúčovým pri podpore rešpektovania právneho štátu a preto aj komisia podporuje tento parlament, národné parlamenty, aby pripravili konkrétny medzi, konkrétnu medziparlamentnú spoluprácu v otázkach právneho štátu a komisia bude tomu taktiež prispievať. Pokiaľ ide o prevenciu, komisia oznámila najinovatívnejšiu časť toho oznámenia vytvorenie výročného preskúmania otázok právneho štátu a to je na báze uznania toho, že európske inštitúcie musia rozvinúť silnejšiu um, pochopenie um, u jednotlivých členských štátov, aby dokázali identifikovať akékoľvek rizika či hrozby právneho štátu, aby mohlo sa reagovať eh, hneď na začiatku alebo včasne. Komisia potom presúhlbí monitorovanie situácie v jednotlivých členských štátov a dúfa, že dojde k lepšej spolupráci medzi inštitúciami. Aj veľmi dobre viem, že toto je niečo, na čom, alebo o čo žiadal tento Európsky parlament už dosť dlho. Monitorovanie bude pokrývať všetky členské štáty, ale bude intenzívnejšie v tých členských štátoch, kde sú určité rí, rí, väčšie rizika. Monitorovanie takisto bude aj doplňať európsky semester a na podporu procesu komisia pripraví výročnú správu o právnom štáte, taký, ako keby taký scoreboard a táto správa bude obsahovať syntézu všetkých dôležitých elementov, aj čo je pozitívne, čo je negatívne v jednotlivých členských štátov, vrátanie judikatúry súdneho dvora, aj, ktorý je dôležitým prvkom informácie a parlament a rada. Tieto veci budú základom pre diskusie medzi komisiou a radou. Uvidel by som ešte dve veci, ktoré sú pre vás dôležité. To je rozsah monitorovania a úloha nezávislých expertov. Pokiaľ ide o rozsah monitorovania, to oznámenie komisie sa sústredí na posilnenie právneho štátu, ale to neznamená, že to nemá vplyv na demokraciu alebo základné práva. Rešpektovanie právneho štátu je zás podmienkou pre e, demokraciu a ochranu základných práv. A chcel by som ešte zdôrazniť, že efektívna justičná ochrana vrátane základných práv je jedným z kľúčových komponentov právneho štátu. Preto tieto hodnoty sú tak silno, silno prepojené a keď budeme chrániť právny štát, komisia bude týmto chrániť aj základné práva a demokraciu. Okrem toho, tak ako sme uviedli aj v tom oznámení, kapacity členských štátov bojovať s korupciou sú pokryté a či je tam prepojenie medzi uplatňovaním európskeho práva. E, komisia bude skúmať aj tieto možnosti v prípade uplatňovania pluralizmu počas volieb. A ten, ten, tento ak, ak tento cyklus ročný nebude dostatočne skúmať veci, tá komisia bude naďalej posilňovať rešpektovanie týchto otázok základných práv a komisia bude rešpektovať aj chartu eh, základných práv, ako je rešpektované v jednotlivých členských štátoch. Komisia sa snaží eh, preskúmať, ako by sa mohla vykonať konkrétna eh, zmena, napríklad tým, že sa pozeráme na situáciu ľudskoprávnych aktivistov a organizácie občanskej spoločnosti. Na týka demokracie, v septembri 2019 komisia eh, pardon, 2018 sme schválili valíček týkajúci sa spravodlivých volieb a ako viete, pani von der Leyen vo svojich politických usmerneniach taktiež e, uviedla, že sa zavezuje ku konkrétnym opatreniam, ktoré budú podporať demokraciu. Čo týka nezávislých expertov, viem, že navrhujete vytvorenie panelu nezávislých expertov, ktorí by posudzovali situáciu v členských štátoch. Avšak, ako vysvetľujem v našom oznamení komisia je toho názoru, že toto by viedlo k mnohým problémom, čo sa týka legitimnosti vyrovnanosti vstupov a taktiež odpovednosti za výsledky. Keď komisia preskúma rôzne zdroje informácií a všetky možnosti, tak e, dospieme k závoru, že naše e, že nemôžeme konať. Pokiaľ sa môžeme spolu na svoje zdroje, tak potom musíme nezaprávne dôsledky. Máme tu iné fóra, ako napríklad e, GRECO alebo Benátskú komisiu, e, organizácie občianskej spoločnosti. Tieto sú veľmi dôležité, pretože sa dajú využívať v rôznych e, aspektoch. A myslím si, predovšetkým Benátska komisia by sa slúžila väčšiu pozornosť a plus spoluprácu v tom, čo robíme. Čo sa týka reakcie, tak komisia naďalej je zaviazaná plniť svoju úlohu dodržiavateľa zmluv. Súdny dvor v posledných eh, mesiacoch potvrdil, že je potrebný právny štát, aby riadne fungovala Európska únia. No a vychádzajúc z tejto judikatúry, komisia vytvorí stratégiu ohľadom postupu pri porušení. A účinnosť tohto postupu pre porušení sa ukazuje taktiež v nedávnom rozhodnutí súdneho dvora eh, v súvislosti s eh, Polským najvyšším súdom. 24. júna súdny dvor rozhodol, že zníženie veku odchodu do dôchodku sudcov v Polsku išlo proti princípom e, európskeho práva, pretože to porušuje princípy e, neostraniteľnosti e, sudcov. Takže toto potvrdzuje názor komisie. Ďalšie postupy pri porušení naďalej sú otvorené. 17. septembra očakávame, alebo do 17. septembra očakávame odpoveď polských orgánov ohľadom disciplinárneho režimu polských sudcov. Taktiež tam máme nedoriešený prípad, ktorý sa e, týka odchodu dôchodku obyčajných e, sudcov. Taktiež Máme postup pri porušení proti Maďarsku v súvislosti s porušovaním akademickej slobody, e, organizácie občanských spoločností a práv žiadateľov o azyl. si to prípadov už je pred súdnym dvorom EÚ. V súvislosti s postupom zmysle článku 7 komisia vo svojom oznámení vyzýva radu a parlament, aby zintenzívnili kolektívny prístup. Oznámenie podtrhuje, že aby sa zaručila inštitucionálna rovnováha, Európsky parlament by mal dostať príležitosť predstaviť svoje stanovisko v súvislosti e, s článkom 7 na Rade. Komisia taktiež vyzýva Radu a parlament, aby rýchlo schválili uznese- e, pardon, nariadenie o rozpočte EÚ v prípade všeobecných nedostatkov v rámci právneho štátu v členských štátoch štátov. Myslím si, že pokiaľ sú tu problémy právneho štátu, tak je treba chrániť rozpočet EÚ. Na záver chce povedať pán predseda, že komisia v nadchádzajúcich mesiacoch dúfa, že povedie konštruktívny a plodný dialog so všetkými aktérmi, európskymi inštitúciami aj členskými štátmi, že spoločne vytvoríme nový robustný rámec a vy ste hrali už kľúčovú úlohu v tejto súvislosti v posledných rokoch a naďalej budeme túto úlohu hrať aj e, v nadchádzajúcom období. Čakajú nás mnohé výzvy v tejto oblasti a verím, že spoločne môžeme čeliť, môžeme zareagovať na tieto výzvy a môžeme urobiť z Európy slobodnejšie územie, silnejšie a môžeme zaručiť, že naši občania budú vždy chránení zákonom. Ďakujem. We thank you. My ďakujeme vám, pán predseda Timmermans, za túto zostručnenú prezentáciu posledných krokov komisie v tejto dôležitej oblasti. Máte pravdu. Európsky parlament už o tieto veci žiadal po celé roky, aspoň od roku 2016 sme schválovali uznesenia, žiadali sme komisiu, aby ste schválili tento preventívny komplexný mechanizmus v súvislosti s právnym štátom, ktorý by obsahoval všetky potrebné aspekty a prvky ústavnej európskej myšlienky ohľadom toho, čo to znamená právny štát. Takže rozhodne teraz máme o čom diskutovať. Mnohí chcú diskutovať. Veľa ročníkov sa prihlásil do diskusie. Začneme koordinátormi, ale prosím, opakujem, každý maximálne 2 minúty, koordinátori ostatní každý maximálne minútu. Takže kto chcete položiť otázku, prosím, napíšte si ju, aby ste to stihli za minútu prečítať. Takže začneme kolom koordinátorov. Ako, prvý, ako prvá zastupkynia EPP pani Mecola. Ďakujem, ďakujem pán predseda, za to, že ste predstavili oznámenie komisie. Únia je spoločenstvom spoločných hodnôt a preto vítame oznámenie komisie z júla. Je to dobrý krok kupredu, ktorý má zaručiť, že právny štát bude zaručený vo všetkých členských štátov EÚ. No ako ste povedali, teraz je čas predstaviť toto znamenie do konkrétnych krokov a opatrení. Taktiež treba zaručiť slobodu tlače a médií v celej EÚ. Komisia poskytuje financovanie v rámci programu práva a hodnoty. Chceme e, znižiť tlak, ktorému čeli občianská spoločnosť a nezávislé médiá. To je dobré, ale myslím si, že by sme mali urobiť viac, než len financovať. Je treba sa pozrieť na to, ako znížiť tlak, ktorý bohužiaľ naopak narastá. Navýšenie financovania toto nezabraní tomu, aby boli zavraždení ďalší investigatívni novinári ako na Malte Dafne Karuna Galícia a Jan Kuciak na Slovensku v roku 2018. Takže čo sa týka Dafne, tak naďalej tu nie je žiadne eh, verejné vyšetrovanie, napríklad sme to žiadali. Čo týka systematického zastrašovania sudcov v Polsku, kolegovia sa k tomu určite vyjadria, sudcovia čelia nenávisnej kampani, snažia sa ich zastrašiť a diskreditovať tých sudcov, ktorí chcú nezávislosť súdnictva. A ja vítam všetky tie kroky, ktoré ste predstavili, pokiaľ by ste nám mohli dať ešte bližšie informácie, ešte v druhom kole odpovedí. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste boli stručná. Teraz pani Sipel. Ďakujem. Chcem na úvod začať niečím, o čom pán Timmermans trochu hovoril o svojich prezentáciách, to chcem to ešte zdôrazniť. Návrh názov oznámenia z júla je posilnenie princípov právneho štátu. Ale všetci vieme, hovorili ste o tom, že možno toto vyvolá nesprávny dojem, pretože mnohí hovoria, a dobre, posilniť právny štát, to znamená, že všetko, čo budeme robiť, bude vychádzať zo zákona, správa. No ale to nie je dostačujúce. A vidíme to v niekoľkých krajinách, že pokiaľ máte väčšinu v parlamente, tak si môžete vytvárať legislatívu v parlamente, no ale je, potrebujeme eh, demokraciu a tá je ničená, sú ničené základné práva, občanské práva. Takže toto chcem zdôrazniť taktiež tomu, čo povedala kolegyňa Roberta. Čokoľvek robíme, tak možno nezastavíme nenavisné prejavy, problémy pre sudcov a právnikov a ďalších občanskej spoločnosti. Pokiaľ neexistuje politická vôľa vo vláde s tým niečo robiť, reagovať na nenavisné prejavy, na dezinformácie. Takže ja si myslím, že okrem presných pravidiel potrebujeme ešte aj diskusiu, potrebujeme spoločnú kampaň Musíme vytvoriť vo všetkých členských štátoch spoločné porozumenie, pretože všetky hodnoty, ktoré sú zakotvené v našej zmluve, v Lisabonskej zmluve, pochádzajú zo strany členských štátov. My to tu nevymýšľame. Spoločné porozumenie všetkých členských štátov. Takže áno, musíme spustiť postup e, v zmysle článku 7 e, s Maďarskom a s Polskom. Máme tu konkrétne prípady, ako na Malte alebo na Slovensku. Ale čo sa dá robiť, aby sme dosiahli širšie porozumenie, aby sme sa vyhli tomu, že menšiny nebudú správne chápať princíp právneho štátu a nebude môcť posilniť práva v Európe. Ďakujem pani Intfeld za obnom Európu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za túto prezentáciu, za to, že ste predložili tento návrh, pretože ja tu hovorím v mene skupiny Obme Európu. Právny štát, demokracia, základné práva, to sú pre nás priority, no ale som tomu rada, čo ste hovorili aj, pretože som spravodajkyňou pre relevantný spis, takže som veľmi rada, že máme tento komplexný mechanizmus. Na rade konečne, aj keď neradi, uznávajú, že základné práva sú pod tlakom a že treba si niečo robiť. Takže predovšetkým niečo k celému postupu. Nepotrebujeme nejaké šírenie nových nástrojov, potrebujeme jeden jednotný integrovaný mechanizmus, ktorý bude obsahovať spoločné európske štandardy, nie komisíne štandardy, štandardy rády alebo parlamentu. Nie, potrebujeme jednotný mechanizmus, tak ako to parlament navrhoval. Ďalej, čo sa týka toho rozsahu pôsobnosti, dobré, právny štát, tak to nazveme, ale pokryjú sa tam aj ostatné prvky. Ale nie, pokiaľ ich tak chceme pokryť, tak ich spomeňme už aj v názve. Názov by mohol niesť e, názov článku 2. A čo sa týka e, tej nenavisnej kampane proti sudcom v Polsku, ďalej e, homofobný lov na, ho na čarodejnice v Polsku, maďarská vláda, ktorá dusí akademickú slobodu. Je to naďalejšie členský štát, kde sa alebo ďalšenský štát, kde sa premiér snaží odstaviť parlament. E, to, čo hovorila e, Roberta, e, zastrašovanie médií, pani von der Leyen samozrejme chce brať do úvahy naše národné špecifika, ale hodnoty nie sú národné špecifika, toto sú európske hodnoty, od tých sa nerokuje. Dobre, máme národné systémy, ktoré sa líšia, ale naše hodnoty sú spoločné a musíme sa za ne postaviť. Takže obnome Európu sa teší na úzkú spoluprácu s vami, pán komisár. Na tomto mechanizme Európska únia bude prikopníkom demokracie, právneho štátu a základných práv. Ďakujem pani Strik za zelených, alebo pani Reintke. Prepačte, asi vás budeme naďalej motať, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste nám prišli predstaviť toto komuniké. Tie kontroverzné veci už boli spomenuté. Myslím si, že je dosť jasné, že sme radi, že komisár niečo predkladá, ale je pár vecí, kde už parlament schválil ďaleko slajvyššie stanoviská v rámci našich správ. Je tu otázka rozsahu. Povedali ste, že je to úzke prepojenie No a otázka, keď sa pozrieme napríklad na situáciu v Polsku, vidíme, že aktivisti LGBTI sú napadaní. Prečo nespomenieme explicitne základné práva v tomto oznámení, tak aby sme sa tým mohli zaoberať. Je treba podporiť ľudskoprávnych aktivistov. Musíme povedať, že toto tiež spadá do európskych hodnôt, že bránime občianskú spoločnosť pred zastrašovaním. No čo sa týka nezávislých expertov, povedali ste, že nezávislí experti sú dôležitým aktívom v rámci práce komisie, ale prečo by sme mali monitorovanie dávať do rúk nezávislým expertom? Toto tým by sme povedali, toto nie je Európska komisia proti členským štátom, my tu chceme len brániť základné práva a bolo by to nepochybné. No a ešte na záver, toto úzke prepojenie s rozpočtom e- rozpočtom Európskej únie by bolo dobre, lebo fajn, máme postupy pri porušení, ale treba zaručiť, že budú finančné dôsledky pre členské štáty, pokiaľ chcú porušovať základné práva a princípy právneho štátu. Ďakujem pán Tardino, pani Tardino za ide. Ďakujem. Ja som si vypočula pozorne vaše vystúpenie. Prosím, mikrofón, už počujete ma? Dobre, ďakujem. Pán komisár, pán predseda, ja som si vypočula vaše vystúpenie a podľa mňa je tam iná chyba zo strany komisie, keď hovoríte o právnom štáte. Chcela by som pripomenúť, že hlavná zodpovednosť za zarušenie rešpektovania princípov právneho štátu je v rukách členských štátov a ich národných inštitúcií. Komisia tu hrá dôležitú úlohu a musí využívať existujúce procedurálne nástroje, aby sa riešili situácie, kde problémy právneho štátu porušujú povinnosti členských štátov, podľa toho, ako je stanovené v unijnom práve, ale toto sa nedieje. Ani to, čo sme počuli od komisie Junckera za posledné roky, my nepotrebujeme trestať, musíme hľadať praktické riešenia, aby boli uplatniteľné. Treba rešpektovať e, zvrchovanosť členských štátov a taktiež treba rešpektovať zmluvy. V priebehu vášho mandátu sme videli, ako sa spustili v zmysle článku 7.2 dva postupy pri porušení, taktiež jeden kľúčový členský štát e, zvolil odchod z EÚ. Pán Juncker hovoril o zjednodušení európskej legislatívy, by sa zaručilo, že Spojené kráľovstvo neodíde, ale tieto dva ciele zlyhali. Ja sa chcem teda opýtať. Myslíte si, že vaša komisia konala adekvátnym spôsobom? Čo sa týka otázky rešpektovania právneho štátu, Môžete nám ilustrovať nejaký politický úspech pre občanov, ktorý ste dosiahli vy ako Európska komisia za posledné roky? Ďakujem, pán Rux. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po holandsky, mám dve otázky. Ďakujem, pán Timmermans, za tento briefing, ale názov už spôsobuje problémy. Posilnenie právneho štátu v Európskej únii toto v podstate si protirečí, pretože dodržiavanie princípov právneho štátu podľa komisie je čiastočnou zodpovednosťou všetkých európskych inštitúcií a predovšetkým všetkých členských štátov. Právny štát tak toto je stanovené v zmluvách, ako to má vyzerať a spadá to e, do legislatívy členských štátov vo všetkých formách. A táto definícia hovorí o tom, že to je národná kompetencia, nie európska kompetencia. Vy hovoríte o opatreniach ako napríklad podporovanie kultúry právneho štátu prostredníctvom médií, akademického sveta a vzdelávacieho systému členských štátov, no ale zároveň a správne hovoríte, že je zásadné, aby právny štát bol e, zaručil uniform, nezávislosť a uniformitu médií. Takže to by znamenalo, že by ste sa čo najmenej mali, čo by najmenej mali zasahovať do tohto zvonku. Ale napriek tomu chcete taký superštátny e, dohľad. A vyzerá to, že vám vôbec nevadí do niečoho zasahovať, pokiaľ zasahujete vy. Takže ja sa chcem opýtať, súhlasíte so mnou v tom, že preventívne opatrenia prostredníctvom médií a vzdelávacieho systému, aby sa nanútila želaná e, kultúra právneho štátu, je to indoktrinácia? Druhá otázka. Notabene hovoríte o dôležitosti e, právneho štátu, ale teraz e, sa bavíme o tom, či e, diskutovať o právnom e, štáte a o, princí- o základných právach, e, či by sa to malo diskutovať. Ja si myslím, že určite toto sami, že toto je základný kameň demokracie, takže mala, mal, mala, mala nebolo byť nejaké vnúcovanie, ale zdravá diskusia, výmena názorov a taktiež Mohli by, myslíte si, že by z tohto Európskeho parlamentu mohli byť odstránené niektoré politické strany na základe svojich názorov? Ďakujem. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Timmermans, že ste prišli medzi nás. My sa tešíme vždy, keď prídete. Sú tu také vlády, ktoré vás nemajú rady, možno aj z dobrých dôvodov, ale to má možno niekedy zlý vplyv, ale my sa tešíme Právny štát, a to sme vlastne teraz aj počuli, aj videli, je ako keby taká mozaika a podľa svojvôle jednotlivých vlád sa to doplňa, otvárajú sa tam diery, alebo sa to doplňa. Takto to momentálne teda funguje a bohužiaľ to ma znepokojuje. A ja sa pýtam, či ten systém, tak ako ho teraz máme pripravený, je dostatočný. Nemyslím teraz na superštát, ale na funkčnú Európsku úniu. Pozrime sa napríklad, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie trestných záležitostí. To je momentálne veľmi palčivá vec, vôbec to nefunguje. Selma napríklad, kde írsky súd nevydal do Polska niekoho, pretože to nebolo možné a z týchto dôvodov vlastne právny štát neumožnil vydanie tohto človeka, tohto Máme tu ďalšie prípady, to znamená napríklad vydanie Puigdemont a ďalší príklad. Takže vidíme, že v podstate máme úplne odlišné právne hodnoty, ktoré vyznávame, ktoré sa vykladajú jednoducho po svojom. Sice sa hovorí o Európskej únii, hovorí sa o hodnotovej únii, bla bla bla a tak ďalej, ale viac sa nedeje. Ako by sme my mohli tento systém zastabilizovať, aby sme jednoducho to mali vzájomné uznávanie trestných záležitostí, aby to bolo možné a je Európska únia, ktorá tu je vždy na to, aby sa z nej iba bralo, či má dostatočné sankčné mechanizmy v rámci Európskej únie, skutočne je na hranici svojich možností, e, poviem to veľmi jednoducho, keď chcem mať peniaze a zároveň budem porušovať právny štát a hodnoty Európskej únie, ktoré sú pre nás všetkých veľmi dôležité, keď ich pošľapem a potom poviem, ale ja by som chcela, aby mi zaplatili mojich funkciu, zamestnancov. Tak to je problém. Jednoducho, to je problém. Treba povedať, že tieto sankčné mechanizmy musia byť ešte doplnené. Áno, pán Timmermans, počuli ste tu od koordinátorov vyjadrenie veľkého záujmu, ale predsa len je to uznanie toho, že sa uznala vaša práca, pokiaľ ide o takú oblasť, ako je práve právny štát. Je to pre nás veľmi dôležité. Berúc do úvahy, že tu boli viaceré uznesenia, ktoré podporovali tú vašu odhodlanosť, ktorú ste do toho vložili, ale toto je teda prvé kolo, na ktoré budete môcť reagovať. Snažte sa ušetriť čas ešte pre zvyšný počet poslancov, ktorí sa prihlásili, ich až 30, takže poprosím 10 minút, nech sa páči prvé kolo otázok. Ďakujem pekne. Niektoré z týchto otázok boli veľmi kľúčové a týkajú sa teda samotného jadra toho, o čom máme my hovoriť. Je to možno trochu ironické, že dvaja rečníci, ktorí tu reprezentujú politické strany, ktoré hovoria, že oni sú tí, ktorí skutočne reprezentujú hlasy ľudí, že by jednoducho odmietali Európsku úniu a jej úlohu v oblasti právneho štátu, alebo by povedali, že to má byť obmedzené a ponechané na členské štáty, zatiaľ čo Európsky barometer pokazuje na to, že 89 našich občanov vníma právny štát ako veľmi dôležitú záležitosť a niečo, v čom by mala byť Európska únia priamo zaangažovaná nielen vo vlastných štátoch, ale aj z celoeurópskeho rozmeru. Takže ak budete počúvať skutočne ľudí, tak toto by ste mali zazdebovať a nie robiť z toho nacionalistickú záležitosť. Potom ešte otázka, samozrejme je tu tá, že prečo. Prečo takto postupujeme, prečo je to také dôležité pre Európsku úniu, aby sme boli zaangažovaní v tejto veci. Toto sa vlastne týka samotnej prapodstaty Európskej únie ako mierového projektu, pretože ak my nebudeme mať spoločné porozumenie tom zmysle, že chceme dodržiavať zákony a dohody v celej Európskej únii, tak v podstate spustíme opätovne, dáme do pohybu Európu členských štátov, ktoré budú proti sebe, národy proti národom, budú tu rozdiely, ktoré budú vlastne zdrojom konfliktov. To je tá samotná myšlienka Európskej únie, aby sme odstránili konflikty tým, že budeme trvať na tom, že všetci sú pred zákonom rovní, veľké členské štáty, malé členské štáty, nové členské štáty, staré členské štáty, odhľadnúť od politickej orientácie týchto štátov. A ak odstránite tento princíp tým, že poviete, nechajme to na členské štáty, nech si to interpretujú ako chcú, nech si vlády kontrolujú sudcov. Ak toto odstránite, tak vlastne odstránite tú samotnú podstatu Európskej únie. Nemôžem to jednoducho dramatickejšie ani vyjadriť. A takisto je to veľmi konkrétne. Ak nebudete rovnako aplikovať európske právo vo všetkých členských štátoch, tak budete mať nerovnalosť, nezrovnalosti pred európskym právom. Keď máte spoločný vnútorný trh, tak všetci operátori na jednotnom vnútornom trhu by mali mať možnosť spolahnúť sa na uniformnú aplikáciu európskeho práva. Kto kontroluje dodržiavanie uniformnej aplikácie práva? Sú to národní sudcovia. V tomto duchu vlastne každý národný sudca je aj európskym sudcom. Ak títo národní sudcovia budú fungovať na základe inštrukcií vlády, tak už nebudeme mať tie záruky, že jednoducho európske právo bude aplikované rovnako v Európskej únii a začneme dezintegráciu jednotného vnútorného trhu. Toto je konkrétna situácia. Ale ako to povedala pani Sipel, nede tu iba o zákony. Právny štát, e, liberálna spoločnosť, otvorenosť, demokracia, to sú jednoducho hlboko kultúrne zakorenené fenomény a nemôžete to iba kodifikovať zákonnou formou. Pod, súvisí to so správaním sa spoločnosti, občianskej spoločnosti a je príspevku do toho celého. A práve z týchto dôvodov je to jednoducho takto prepojené. Nemôžete mať právny štát, ak nebudete mať nezá, nezávislú tlač napríklad, ktorá bude môcť e, podávať správy o tom, čo sa deje nezávisle. A nemôžete mať nezávislú tlač, ak nebudete mať právny štát, ktorý bude chrániť novinárov zákonným spôsobom. A to isté sa týka aj občianskej spoločnosti. Ak nebudete mať e, občianskú spoločnosť, kde ľudia budú môcť vyjadriť svoje názory, tak nebudete mať spoločnosť, kde občania budú mať pocit, že ich uznávame. A toto sú všetko prvky tohto celkového prístupu v najbližších rokoch. Chcem to povedať veľmi jasne. Ja si myslím a viem, že viacerí z vás vedia, že komu- toto oznámenie je krokom správnym smerom, ale nestačí to. Bude, hovorme o tom. Komisia bude o tejto diskusii s vami pokračovať v najbližších rokoch. Tam, kde sa to dá, tam to zlepšíme a ešte viac. Pretože ja si myslím, a to úprimne, že samotná podstata Európskej únie je ohrozovaná, ak nebudeme posilňovať naše kroky na to, aby sme chránili právny štát, slobodu médií, posilňovanie občianskej spoločnosti a všetky ostatné prvky, demokraciu, ktoré sú vlastne prepojené s týmto všetkým. Dovolte mi však povedať niečo ohľadne úlohy členských štátov. V podstate, tí, ktorí môžu zabezpečiť to, aby právny štát bol dodržiavaný, tak to sú občania v členských štátoch. My môžeme urobiť opravy, kde sa to dá, parlament, Európsky rada, ak chce komisia, ale v podstate rozhodnutie o tomto všetkom je na pleciach európskych občanov. Ale my takisto máme určitú zodpovednosť, aby sme vysvetľovali občanom to, že aké sú dopady toho, ak urobia konkrétne rozhodnutie. Napríklad, ak správanie vlády vedie k tomu, že sa zvýšia napätia, pri plnení záväzkov voči Európskej únie, tak vlastne táto vláda eh, zavádza svojich občanov do oblasti, ktorá môže byť eh, komplikovaná vo vzťahu k Európskej únie. Ja si myslím, že niekedy vlastne, ako keby ste mali pocit, že sú to občania, ktorí chcú, aby tá krajina tam smerovala. A ako sa to dá objasniť? Verejnou diskusiou, cez občianskú spoločnosť, cez médiá, treba o tom diskutovať. To znamená, je to veľmi prepojené, aj pokiaľ ide o naše úsilie pri posilňovaní e, občianskej spoločnosti. To sa nedá nejako vypnúť. Myslím si, že ďalšia diskusia je potrebná, aj pokiaľ ide o slobodu médií, ako môžeme znížiť ten tlak na médiá, ako môžeme e, sa pozrieť na ten hospodársky základ, na ktorom sú postavené médiá a aj sloboda médií. Myslím, že to je niečím, čo by aj Európsky parlament spolu s komisiou mal detailnejšie preskúmať v najbližších rokoch. A teda nerobíme to všetko iba na základe zákonov. Ale prečo sú zákony také dôležité? Prečo je právo dôležité? Pretože, a to hovorím za komisiu, je to jediný nástroj, ktorý máme na to, aby sme zabezpečili to, aby boli naši občania chránení. Právo je predsa v demokratickej spoločnosti Právo a dodržiavanie práva je jediný skutočný štít, ktorý máme k dispozícii na to, aby sme chránili občanov. A tým, že sa podpísali európske zmluvy, tým, že sa ratifikovali demokratickým spôsobom, členské štáty sa zaviazali k tomuto. A nemôžete používať také argumenty nejakej zvrchovanosti, keď že budete hovoriť, že zvrchovanosť je, že ja budem hovoriť o tom, ako budem čo implementovať a či vôbec budem implementovať medzinárodné dohody, ktoré som podpísal. Komisia má úlohu e, byť dohliadačom nad tým, ako sa plnia dohody. A táto naša úloha je niečo, čo my berieme veľmi vážne. Ja som teda aspoň preukázal za ostatné roky, že toto beriem veľmi vážne, odhľadnúť teda od nejakých dopadov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán podpredseda Timmermans. Ako som povedal, máme 30 prihlásených poslancov. Jediný spôsob, ako to zvládeme za 45 minút, že každý z vás sa obmedzí na jednu minútu. A to iba jednu minútu. Takže poprosím vás, dbajte o to, aby to bola minúta. Pripravte si príspevky tak, aby to bola minúta. Ak to je dlhšie ako minútu, tak to upravte. Takže poďme ďalej, budeme sa snažiť vypočuť všetkých. Budem sa snažiť nájsť vyváženosť medzi jednotlivými politickými skupinami, keď budem pridelovať Ste v poriadku? Chvala Bohu, nič sa nestalo v poriadku. Takže teraz dostane slovo prihlásený poslanec. Nech sa páči. Vážený pán predseda, hovorí pán Hidvedi, tu som, ja som z Maďarska. Posilňovanie právneho štátu v rámci Európskej únie znie ako chválihodná myšlienka, dobrá myšlienka, avšak nemám veľký optimizmus vzhľadom na tú skúsenosť za ostatné roky, konkrétne povedané čo tu chýba, pokiaľ ide o toto oznámenie, vyhlásenie komisie, je to, že by tu bola nejaká jasná definícia toho, o čom hovoríme. Nie je tu nejaký cieľ, objektívna definícia právneho štátu. A keď sa pozrieme na demokracie, ktoré fungujú v Európskej únie, tak vlastne vidíme tu odlišné právne systémy, odlišné politické inštitúcie a tieto môžu byť všetky demokratické bez nejakej definície. Avšak čo tu vidíme je to, že E, sa tu zneužíva táto terminológia, tento termín právneho štátu. Je to politická zbraň proti niektorým štátom ako Polsko a Maďarsko predovšetkým a toto je vlastne podľa nášho názoru zneužívanie tohto termínu a z, nevažuje to dôveryhodnosť právneho štátu, keď sa stane ideologická zbraň jednej politickej ideológie v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Pürek. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán podpredseda, hovorí pani Spurek, ako viete, v Polsku, odkiaľ ja pochádzam, ľudia vás považujú za nepriateľa číslo 1, alebo zároveň aj číslo 1 ochrancu našich práv. Ďakujem vám pekne za to, ako ste vykonávali vašu prácu, avšak mám viacero otázok. Prvá otázka sa týka ochrany unijného rozpočtu. Máte nejaký nápad, ako by sa dalo pomôcť vládam, pokiaľ ide o distribúciu prostriedkov z fondov. Máme tu ešte aj alarmujúce otázky, pokiaľ ide o piebiak škandál v Polsku. Ja viem, že váš hovorca, vy teda už viete o tejto otázke. A čo teda urobí komisia ako ďalšie kroky? Spomeniem to v stručnosti. Lukáš Piebiak je podľa je zástup, štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti a bol prepustený po tom, čo sa zverejnila jeho komunikácia na WhatsApp a na Facebooku, čo môže byť dôkazom kampane zastrašovania sudcov z jeho strany. A je to koordinované v rámci ministerstva justície. Nech sa páči, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, vážený pán predseda, hovorí pán Körner. Ja by som sa spýtal krátku otázku, už ste to spomenuli v stručnosti, pokiaľ ide o ochranu unijného rozpočtu. Ja pracujem ako teňový spravodajca v rámci Iriniu, pokiaľ ide o túto tému, tak som sa chcel spýtať, ako môžeme to zosúľadiť s vašim návrhom, teda to, aby to bolo doplnkové a aby tu boli aj finančné konsekvencie, aby sa uplatňoval princíp právneho štátu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Legodinský. Ďakujem pekne. Dve otázky, hovorí pán Lagodinský. Budeme v tejto diskusii pokračovať, teda my budeme pokračovať. Pani dezignovaná predsedkynia komisie vám ponúkla post pod predsedu aj portfólio právneho štátu teda otázka, to, to by sme chceli vidieť, či vám to ponúkla. Druhá otázka, pani von der Leyen viackrát povedala, že by sme nemali diskriminovať v týchto oblastiach. Aké prípady diskriminácie e, ona má na mysli? Súhlasíte s tým, že by sme tu diskriminovali nejaké krajiny v kontexte dodržiavania právneho štátu? A ako chcete dosiahnuť to, aby sme tu nemali rabaty, pokiaľ ide o právny štát voči niektorým krajinám? A posledná otázka, tá je skôr taká technická vy ste v rámci tohto nástroja hovorili často o podpore občianskej spoločnosti. Aké teda konkrétne nástroje, okrem finančných nástrojov, vlastne máme na to, aby sme v Maďarsku mimovládne organizácie podporovali, keď sú potláčané? Možno by bolo na čase, aby komisia prevzala skutočne tú zodpovednosť na to, aby sa regulovali mimovládne organizácie a takéto spolky v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne, pán Višnevský. Pani Višnevská. Ďakujem pekne, pán, pred, e, pán predseda. Pán predseda prerušil. Prepašte, že som vás označil za pána, ale pani Višnievská. Pán predseda, vidím, že pán, e, pán podpredseda je e, naďalej je vo forme Um, neviem, či ste sa trošku nevzdialili tomu, čo ste robili v posledných rokoch, lebo na jednej strane hovoríte, že potrebujeme posilniť právny štát Európskej únii, avšak eh, pozrime sa, pán podpredseda, že či v Holandsku máte ústavný súd, nemáte. Ako chcete harmonizovať e, inštitúcie právne a právny štát v Európskej únii, keď právne štáty v členských štátoch sú rôzne? Chcete mi povedať, chcela by som vám povedať, že sa e, tých e, našich, ktorých ste tak podporovali aj vo volebnej kampani, bol ľudia ho zle hovorili, že nebolo vonkoncom počuť hlas Európskej únie, keď sa v Polsku rozkrádali peniaze. A rečnička bola prerušená. Prepačte, máme 30 rečníkov a som to povedal, že nezabúdajte, je to minúta. Majte na pamäti, že je to minúta. A keď to máte napísané, tak to prosím prepíšte, aby to vyšlo do jednej minúty. Teraz má slovo pani Bjork. Ďakujem pekne. Ja mám len dve veci a niektoré z toho už povedali aj koordinátori. Jedna sa týka rozsahu E, právny štát, e, základné práva a demokracia nie sú len prepojené, sú neoddeliteľné. A myslím si, že tu chýba takýto prístup, že nie sú dostatočne e, urobené ako súčasť tohto preskúmania. Myslím si, že sme tu svedkami homofóbie, útokmi na utečencov, na ženy a, a to, to, všetko sú v podstate, eh, je tu aj tlak na občianskú spoločnosť a mnohí z nás nemôžeme, ne, sme nemohli fungovať správne. V niektorých členských štátoch sú, nemôžu vykonávať svoju činnosť eh, dostatočne slobodne a to treba spomenúť a na to, s tým treba pracovať eh, a nie je to ani v texte, ktorý máme pred sebou. A druhá vec je tá vaša reakcia. Je tam slabá terminológia. Podporovať, preskúmať, uvažovať. No takéto slova sú slabé. Potrebujeme silnejšie slova. Ale treba to jasne napojiť aj na európsky rozpočet. A pokračovať v rokovaniach. Ďakujem pekne teraz pani Adamovič. Ďakujem pekne pán predseda za predstavenie toho, čo sa vyšla komisia robiť. E, a myslím, môžem povedať, že v mojej krajine v Polsku je zneužívané právo alebo zákon. E, povedala to takisto aj moja predrečníčka. A e, posledné vážne príklady bola aféra na ministerstve spravodlivosti, na čele ktorého v jednej osobe je aj minister spravodlivosti, aj zároveň generálny prokurátor, pod ktorého spôsobila vlastne fabrika trolov, lebo len takto môžeme iba nazvať vytvára sa tu e, atmosféra represie, e, linčovania a vlastne už napokon to, ako keď to pre takéto e, metódy sú už bežné v krajine, to je strašné. A moja rodina týmto trpila, takisto aj môj manžel bol, utrpel takýmito, takýmto mediálnom linčom. A nie je sa, kde vlastne e, dostan- nie je možnosť, kde sa môže obrátiť. A to myslím si, že takéto, e, takéto metódy sú najmä, najmä nebezpečnejšou zbraňou voči Európe. Ďakujem pekne, ten pán Birkenov. Ďakujem pekne, pán vážení kolegovia. Ja položím otázku v Bulharčine. Toto oznámenie komisie má dátum 17. júla. Má urobilo na mňa veľký dojem, pretože ste, vy ste navrhli závedenie výročnej správy o právnom štáte vo všetkých členských štátoch. A, a, a aké bude prepojenie medzi takýmto správom a kooperačnými um, um, mechanizmami, ktoré existujú napríklad mechaniz- v Bulharsku a v Rumunsku. Takéto mechanizmy už existovali 12 rokov a vonkoncom nefungujú dokonca sú aj kontraproduktívne, pretože boli tu takéto vyjadrenia, že sme si uvedomili, že došlo k určitému možno pokroku, ale nie sú žiadne výsledky k dispozícii v praxi. Predseda, teraz eh, pani Fara Ďakujem, pán predseda, ďakujem pekne, pán eh, predseda pán komisár, za túto jasnú prezentáciu. Chcem hovoriť o dvoch základných otázkach. Po prvé, euro, politické väčšiny môžu zničiť demokraciu a právny štát. E, môže sa to stať aj v prípade vysokých štátnych orgánov, ktoré majú veľké politické kompetencie. Po druhé, naše demokratické hodnoty, o tých sa nerokuje a politický pluralizmus, e, čistota sloboda svedomia, o tomto sa nerokuje. Takže tí, ktorí hovoríte o neliberálnom právnom štáte alebo hovoríte o identitárnom právnom štáte, tak vy v podstate schovávate, že idete proti demokratickému právnemu štátu. Preto je dôležité to, čo povedala pani Sipel, aj to, čo povedala pani Infeld. My potrebujeme mechanizmy, pretože pokiaľ nebudeme využívať mechanizmy, ktoré sú účinné, tak môžeme sa stretnúť s takými, ktorí budú schovávať, že idú proti hodnotám, o ktorých sa nerokuje. A toto je zásadné, pán Timmermans, táto úloha. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Už po dlhší časti obviňovali Polsko z toho, že že postup vymenovania súdcov je politický, ale v skutočnosti teraz sú polskí súdcovia menovaní radou, ktorá pozostáva zo sudcov. Ale v iných krajinách, eh, napríklad eh, Nemecko, Rakúsko, Česko, politici nielen priamo menujú sudcov, ale dokonca politici sa stali e, sudcami, ako v Nemecku, v Rakúsku sudcov menuje prezident na báze návrhu federálnej vlády. Kde sú tie, kde je rov, rovnaký meter či dvojaký meter? A tiež e, sa hovorí, že súdnictvo Polsku je po, menej politicky závislé v porovnaní s inými európskymi krajinami. Ale vy, pán predseda, stále tvrdíte, alebo radšej budete prezentovať e, že náš takýto populistický prístup voči Polsku. Môžete nám vysvetliť, že, že prečo, menej politický, prečo je systém menej politický, kde politici priamo vymenávajú sudcov v porovnaní s polským systémom, kde, pol, kde sudcov menujú sudcov. A ďalšia ešte otázka. Rečník je prerušovaný. Čítate, tak skúste, sa to, skúste to urobiť tak, aby ste to prečítali za minútu. Varovali sme vás, len už skončte, prosím vás. Čiže môžete povedať, pán predseda, alebo podpredseda, čo robíte preto, aby ste vránili e, občanov v žltých vestách vo Francúzsku, keď potrebujú od vás podporu? Predseda, ďakujem pekne teraz pán Arkovič pán predseda. V posledných rokoch e, naozaj jasne bolo vidieť, akú úlohu zohráva Európska únia v obrane právneho štátu v Európe a ako bojuje za slobodu a bezpečnosť obyvateľov. No ale keď sa ocitáme situá- predstavme si situáciu, kde je vláda, ktorý odmieta vykonávať e, súd, rozsudok súdu, a vtedy majú občania právo sa cítiť ohrozenými a to je práve naša zodpovednosť, naša európska zodpovednosť, aby sa ľudia cítili bezpečne. Keď sa objavia informácie o tom, že sa je niečo ne, e, sa niečo deje, e, vo, sa šíri nenávisť voči sudcom, ktorí právnia e, spravodlivosť. To sú hrozby, ktoré, pred ktorými všetci stojíme, pretože nemôžeme byť slobodní bez spravodlivosti. Thank you, thank you. Thank you. No... Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Santos. Pán predseda, budem hovoriť po portugalsky, možno potrebujete. E, ja by som chcela vám e, naozaj poďakovať za vaše aktivity v prospech Európy, pán predseda. Myslím si, že nie je e, demokracia a právny štát bez silnej sociálnej občianskej spoločnosti, čiže ochrana občianskej spoločnosti aktivistov NGO v teréne priamo je absolútne podstatné. Je to, je to základné. Ale teraz vy ste povedali, nabrhli navrhli tú výročnú správu, ale myslím, že potrebujeme viac, viac podporu, keď sa dostávajú pod tlak. Keď musí byť potom jasná odpoveď zo strany Európskej únie. Takže by som sa chcela spýtať, že čo predpokladáte z hľadiska budúcich eh, krokov, pokiaľ ide o ochranu aktivistov a ľudí, ktorí sú pod eh, silným tlakom, a nielen v Európe, eh, ale dneska sa sústredíme na Európu. Ďakujem pekne teraz pani Strogario. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda, predovšetkým ďakujem za váš silný záväzok pre moju krajinu Rumunsko v obrane právneho štátu plece pri pleci so stovkami tisíc ľudí, ktorí boli v uliciach. A po druhé, všetci si uvedomujú, že sú tu veľké očakávania, ako prinesieme výsledky. A napokon to je to nová politická vlna, ktorej ja som súčasťou. A moja strana Veľmi by chcela vedieť, akým spôsobom budeme brániť európske hodnoty a ako vlastne vytvoríme tento mechanizmus, ako budeme ho vyhodnocovať, aké budú kritéria. Očakávame jasné kritéria, nie nejaké slabé e, na hodnotenie. A keď hovoríme o občanskej spoločnosti, oni bojovali spolu so slobodnými médiami alebo za slobodné médiá a takisto tieto musia byť zahrnuté do takéhoto hodnotenia. A ďalšia, kedy očakávate, že bude tu funkčný mechanizmus, lebo tu ide o obranu európskych hodnot a aj o prinešanie výsledkov. Ďakujem pekne. Teraz pán Fest, ďakujem pekne. Pán Timmermans, vy ste povedali, e, že Spravda, že útok na právny štát je útok na občianskú spoločnosť a to je pravda a práve tam videli sme aj takéto útoky na občianskú spoločnosť v Francúzsku. Tam boli e, spokojní alebo kľudní demonstranti, proti ktorým sa naozaj bol brutálny zásah žltým vestám. A či bude či tieto útoky či tiež bolo by treba nejakým spôsobom vyhodnotiť tieto útoky na občianskú spoločnosť vo Francúzsku. E, taktiež e, výrazne sa zvýšilo násilie, celkovo aj v Nemecku napríklad, e, v Nemecku, e, útoky proti ženám, proti migrantom a preto by som sa chcela spýtať, že aké e, bez uistenia môžete poskytnúť aj nemeckým občanom, aby neviedla nelegálna migrácia k ďalšiemu zhoršeniu bezpečnosti v Nemecku. Ďakujem pekne, pani Štrík, ďakujem, pán predseda. EU potrebuje naozaj lepšie metódy ochrany právneho štátu v našich členských štátoch ale tiež musíme e, uplatňovať aj člán, postup článku 7. E, v poslednej legislatúre parlament e, postúpil, keď sme požadovali článok 7, ale naša, teraz čakáme na odpoveď, ale naša skúsenosť je taká, že členské štáty sú pomerne váhavé, keď treba tieto veci riešiť, pokiaľ ide o právny štát. A tiež komisia by určite mohla prijať väčšie opatrenia, aby naozaj aj rada to, túto otázku brala vážne a seriózne. A či komisia vidí, že by mohla vidieť e, lepšie alebo silnejšiu pozíciu pre Európsky parlament v článku 7 alebo v tom postupe článku, aby sme mohli aj my e, predstaviť naše prípady na rade? Teraz pán Savama ktorý je špe- um, taktiež pravdajco pre túto tému. Ďakujem, pán predseda. Podpredseda Timmermans. Základom pre našu diskusiu by mohlo byť toto, či by sme mali byť mali mať nejaký komplexný mechanizmus alebo sadu pravidel, ktoré boli uplatňované za rôznych podmienok. Vieme, že články 2 a 7 zmluvy nepl- neslúžia tak, aby by mohli, nie sú tam žiadne uplatnené uplatniteľné sankcie alebo ehm, dôsledky pri neplnení. No a chápeme, že zmluva sa meniť nebude. Takže podľa mňa by sme to mali prepojiť s peniazmi. A jediný spôsob je robiť to cez rozpočet. Ale navrhované uznesenie ohľadom nedostatkov tejto oblasti je súčasťou rokovaní o viacročnom finančnom rámci na rade. Takže v podstate je to mm, taký sporný bod pri rokovaní e, a dosiahnutí jednomyselnosti na rade. Takže ako môžeme postupovať, myslím si, že by to malo fungovať a ja chcem, aby sa to podarilo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán podpredseda komisie. Hovorili ste o e, dopadoch. Môžeme samozrejme si zvoliť aj neliberálnu demokraciu. Nikto nedobráni ľuďom, aby volili Fidesz, ale tie dopady sú potom jasné, konsekvencie sú jasné. Dnes tá vlá, atmosféra vo vláde v Maďarsku alebo Polsku je taká, že nie sú tu žiadne následky. Majú možnosť rozhodovať si e, môžu si rozhodovať o svojich balíčkoch ako chcú. Takže na to, aby sme bojovali proti tejto kvázi beztrestnosti, aké rozpočtové následky tu budú, pokiaľ ide o prípady porušovania e, právneho štátu. Dá sa to zosumarizovať. Máte princíp odmietnúť právny štát, ale zároveň odmietate aj európske financie. Ak by sme to takto položili, tak možno, že by si to ľudia rozmysleli inak. Pán Šimečka. Thank you very much. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste tu, ako ste správne povedali. Mnohí z nás si myslíme, že e, blueprint komisie je krokom správnym smerom, ale nezachádza dostatočne ďaleko, keďže sú ohrozené naše hodnoty, no a niektoré nedostatky už e, kolegovia popísali. A síce, že nestačí monitorovať inštitúcie justičného trestoprávneho systému, pretože často sú tu aj také implicitnejšie hrozby eh, voči eh, občanskej spoločnosti, menšinám, zastrašovanie novinárov. Takže toto je kľúčové. A vy ste povedali, že keď sa bude chrániť právny štát, tak sa tým automaticky budú chrániť aj základné práva demokracia, ale mne je neúplne jasné na základe tohto blueprintu, ako to má prebehnúť. Takže nie je tu len o ten celkový rámec. Aké máme vlastne korečné mechanizmy? Mohli by ste k tomu viac povedať, okrem financovania ešte? Ďakujem teraz pani Kanko. Pán Timmermans, Ďakujem, že ste prišli do Európskeho parlamentu. Gratulujem k vašej funkcii. My už sme sa stretli, hovorili sme o právach žien. Ja mám dnes inú otázku právny štát, o tom sa v parlamente tuto veľa diskutuje a je to aj dobré, pretože Európska únia má spoločné hodnoty a normy a je treba konať, aby sme ich mali aj v praxi ale vidím tu veľké e, rozdiely v názoroch niektorými kolegami ohľadom toho, ako presne to treba robiť. Európske inštitúcie, teda aj parlament, musia hrať svoju určenú úlohu aby sme sa e, vyhli politizácii a aby členské štáty neboli trestané. Napríklad, e, pokiaľ konajú inak v oblasti migrácie. Takže my žiadame vás, aby sa rešpektovali pridelné kompetencie. Parlament môže, má túto svoje kroky, ale národné vlády musia zaručiť rešpektovanie určitých pravidel, taktiež majú svoju úlohu. Je treba samozrejme konsekventne postupovať, aby sme chránili naše hodnoty. Polsko, Malta, Rumunsko, e, Slovensko, Maďarsko. Prepačte, rečnička bola prerušená. Ja chcem upozorniť členov EKR, že nemajú nárok prekračovať pridelený čas. Môžem, vy to čítate ja som povedal, pokiaľ budete čítať, tak prosím, pre, prejdite si ten papier predtým, než to budete čítať, tak aby ste to mohli zosumarizovať. Prosím, dokončite to, dokončite. Ale prekročili ste o skoro 45, prepačte, ona je žena, pán predseda, ja som tu nová, ja sa snažím len robiť, čo môžem. Nie som tu 20 rokov. Dobre, ale je nás 30, čo chceme hovoriť. Máme harmonogram, potom príde agentúra EASO, potom EULISA. Riaditeľia čakajú za dverami, takže prosím. Dobre. Ďalšie krajiny, zo, tak ako Španielsko s katalánskou otázkou, nie sú pod takýmto dohľadom, takže môžete nám odpovedať, prečo tomu v ich prípade tak nie je? Ďakujem. Teraz pán Vince. Ďakujem, pán predseda. Jedna z možných cest, ako posilniť nástroje EÚ, ktoré ako je stanovené v oznámení komisie, je lepšia spolupráca s Radou Európy. Máme memorandum z roku 2007 medzi EÚ a Radou Európy a toto poskytuje dobrý základ spolupráce. A taktiež v priebehu posledných rokov EÚ sa e, podpísala ďalšie dohody ohľadom medzinárodnej spolupráce s Radou Európy. Sú tu ale aj medzinárodné dohovory, na ktoré sa spoliehame pri monitorovaní napríklad eh, prístupu kandidátskych krajín, ale neboli ešte plne implementovaný napríklad rámcový dohovor o eh, ochrane národných menšín. Plánuje komisia rozšírenie účasti EÚ a na takýchto dohovorov v budúcnosti? Ďakujem. Pani Ince. Insir. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Chcem vám pogratulovať za to, že chcete tu brániť naše základné práva v našom regióne. Bohužiaľ, tu dochádza k rozpadu demokracie. Máme tu správu z Domu Slobody za minulý rok, ktorá hovorí, že v EÚ máme iliberálnu demokraciu, konkrétne to Maďarsko. Ale prejdem k tomu, čo som chcela povedať poslednom oznámení komisie z júla ste slúbili, že do roku 2020 preskúmate, či pretrvávajúce problémy právneho štátu si budú vyžadovať nový mechanizmus okrem navrhovaného nariadenia ohľadom ochrany rozpočtu EÚ. Mohli by ste tam vysvetliť, aké mechanizmy by do toho mohli byť? Ďakujem, pán Huk. Ďakujem, pán Timmermans. Cez víkend v Spojenom kráľovstve tisíce ľudí vyšli do ulic, aby bojovali za právny štát a bránili právny štát. Súhlasí so mnou, že situácia, kde sa premiér snaží už mesiac odstaviť parlament, že toto je jasné porušovanie princípov právneho štátu? Ďakujem, pani Dolav. Ďakujem, pán Timmermans. Hovorili ste, ale ja plne s vami súhlasím, že len regulácia a vytvorenie legislatívy, že nestačí na ochranu právneho štátu bez toho, že by prebehla verejná diskusia alebo by sa zapojila občianská spoločnosť. Súhlasím, ale čo by ste chceli robiť, pokiaľ nebude verejná diskusia alebo nebude pluralizmus médií, nebude tu žiadny priestor na verejnú diskusiu, alebo je oslabená občianská spoločnosť, alebo je utlačená ako v Maďarsku. Čo urobíte v takomto prípade? Pretože Napríklad hovoríte, že komisia dá k dispozícii financovanie občanskej spoločnosti. Môžete špecifikovať, ako presne to bude vyzerať? Aký presne nápad máte? Bude to priame financovanie alebo čo? Ďalšia vec, ktorú by ste mohli špecifikovať v súvislosti s medziročnou správou o stave právneho štátu, taktiež ste hovorili, že tam bude priama súvislosť e, s, s právnym štátom v Európskej únii. Čo ste tým mysleli? Ďakujem pani Keller. Ďakujem. Pán podpredseda, gratulujem k vašej skvelej práci, k vášmu skvelému prístupu k právnemu štátu aj k základným právam, aj do budúcnosti. Hovorili ste o lepšej spolupráci s Bernátskou komisiou. Možno ešte tu máme aj mm, Štrasburský súd pre ľudské práva. Mohli by ste prosím vás sa vyjadriť k otázke tejto spolupráce a popísať prípadne nejaké nové iniciatívy, ktoré by ste mohli podniknúť? Ďakujem. Pani Kempa. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som vás tiež poprosiť, aby, aby ste tiež hovorili aj o ženách, pretože ste Chcela by som poprosiť, aby ste neutočili toľko na, na kolegyne. Tu na, ste na našej kolegyne dosť drzo e, vy, e, zautočili. E, teraz je rečnička prerušená s predsedom. Neviem, či nie je problém s tlmočením. Ja som počul tlmočenie do španielčiny z polštiny, ale nie, zdá sa, že nie je všet, do všetkých jazykov preklad, takže mám to zapakovať. Tak môžeme ešte raz. Chcela by som vás pobroziť, eh, panu predsedu opäť, eh, aby neútočil na ženy, ani na pani Višnevsku, ani na pani Kanko. Chcela by som, aby ste rešpektovali ženy. Tiež pán podpredseda Timmermans eh, vo svojej správe vlastne vlastne utočíte na Maďarsko, Polsko, na krajiny bývalé komunistické e, minulosti a my sme prezili aj Sovietský zväz. Verím vám, chcem vám povedať, že my prežijeme aj vás. A e, čo ste urobili pre, e, v prípade útoku na žlté vesty? Prečo ste vtedy neuplatňovali článok 7 voči Francúzsku? A ďalšia vec, chcela by som tiež eh, o stretnutiach z Open Society, či eh, vnímate občanskú, občianskú spoločnosť ako celok, alebo tiež utočíte iba na, jedna, podporujete jednu, ktorá je nepriateľom Polsky, Polska. Pripomínam eh, poslancom za EKR, že nemôžete prekročiť pridelený rečnícky čas. Musíte rešpektovať pravidlá, tak ako ich rešpektovali ostatní. A ja vám to musím pripomenúť, to je moja povinnosť ako predsedu. Takže so všetkou úctou k novým kolegom, k novým poslancom, so všetkou úctou ku každému poslancovi prosím, aj vy prejavujte takúto úctu nám ostatným a pravidlám, ktoré všetci ostatní rešpektovali. Každý jeden rečník za EKR prekročil takmer o polovicu pridelený čas. Ja som vás varoval, že pokiaľ budete čítať, pokiaľ chcete to nejak rozvádzať, tak to naformujte čo najstručnejšie, tak aby všetci sme sa redili rovnakými pravidlami, máme rovnaký čas. Je mojou povinnosťou tu presadzovať naše pravidlá. Ako som povedal, máme na programe ešte dva dôležité body, predtým, než ukončíme tento bod, ktorý je tiež zásadný. Takže prosím, rešpektujte všetkých, aj predsedu, rovnako ako rešpektujeme my vás. Pán predseda, súhlasíme, ale dá sa to povedať aj slušne. Keď ste na mňa kričali, tak ma to skutočne zranilo. Zranili ste ma, takže nekričte, dobre. Môžete nám zo skúsenosti dať rady, máte veľa skúseností, ale nekrište na nás. Žiadame len o rovnaké zaobchádzanie. Nemáte slovo. Snažíme sa dokončiť naše kolo rečníkov. Je tu pán Tudorač ako ďalší. Pán Tudorači, ďakujem, pán Predseda, pán prvý podpredseda, dôležitá vec, ktorú ste povedali vo vašom druhom prejave, a síce, že občania sú najlepšími obhajcami základných práv právneho štátu. Ja som z Rumunska, kde občanská spoločnosť sa postavila za svoje hodnoty a za svoje práva, ktoré sme museli brániť. No ale aby to takto bolo, tak musia byť pluralistickými slobodnými médiami občania dobre informovaní. A ja sa chcem opýtať, ako môžeme lepšie zakotviť pluralizmus médií do mechanizmu na, osla- na ochranu e, právneho štátu. Taktiež, e, ochr- čo týka ochrany investigatívnych novinárov, boj proti dezinformácii nielen v rámci e, volieb, ale vo všeobecnosti, aby sa chránila, chránili práva všetkých občanov. Ďakujem, pani Volav. Dlhá diskusia. Je to zásadná téma. Chcela by som ešte zdôrazniť jeden aspekt. Je to veľmi komplikovaná diskusia, ale je to jednoduché, pretože všetko právo vychádza z ľudu a e, obrana právneho štátu tá vychádza zo strany e, vlády. Takže my musíme sa pozrieť na to konkrétne, čo môže ohrozovať právny štát, ktoré politické strany ohrozujú právny štát a taktiež to platí pre mimovládne organizácie, občanskú spoločnosť, do veľkej miery, kdež doteraz my všetci si musia byť vedomi tejto požiadavky Európskej únie, že treba ľudí informovať a potom sa dostaneme ďalej. Ďakujem. Takže dostali sme sa nakoniec. Toto je tiež našou povinnosťou, aby ste všetci boli do toho zapojení, pretože jediný spôsob, ako dobre postupovať, je niekedy to ukončiť a niektorých odseknúť. Teraz sme ukončili zoznam viac než 30 rečníkov. Aha. Ešte niekto ďalší je tam. Prepačte, spravedlím sa. Posledná minúta, môžete hovoriť stručne. Budem hovoriť po bulharsky. Vážený pán Timmermans, sila Európskej únie sa meria v zmysle postupu tých najslabších a najmenej rozvinutých krajín. Bulharsko je v takej situácii, že sa to tam stále zhoršuje. Slobodná tlač, ako ste povedali, tá nie je možná, pokiaľ nepanuje právny štát. Korupcia v najvyšších kruhoch a porušovanie pravidiel, toto Európska komisia už v Bulharsku zistila. Pán Timmerman, situácia sa stále zhoršuje, je, to, je tam autoritatívna vláda, ktorá ignoruje odporúčania Benátskej komisie, žiadne monitorovanie úradu prokurátora. No a verejní prokurátori potom slúžia výkonnej moci. Ako sa staviate k tomuto problému? Pani Jaroka? Pán podpredseda, moja otázka. Ja som ľudskoprávnou aktivistkou od roku 2004, potom neskôr som sa stala političkou, som rómskou poslankyňou a môžem vám povedať, čo sa týka mechanizmu pre ľudský, pardon, pre právny štát, tak tento sme potrebovali za posledných pár rokov, ale mali ste aj iné nástroje, ktoré ste mohli využiť, e, aby ste sa nedostali do situácie, keď nakoniec potrebujeme takýto mechanizmus. Ako antropologička, ktorá 25 rokov je činná v tejto oblasti, vám môžem povedať, že tie veci, o ktorých hovorím, sa ťažko merajú a organizácia, agentúra pre základné práva je skvelým miestom, aby tam sa riešili otázky, o ktorých hovoríte vy. Vy si myslíte, že máte nový mechanizmus a nové peniaze, e, ktoré sú na neho určené EÚ. Neboli by ste tento nástroj vôbec potrebovali, pokiaľ by ste nemali dvojitý meter, a to už od založenia EÚ. No tiež ako zákonodárkyňa vám chcem povedať, že máte mnohé nástroje, ktoré by mohli napraviť problémy, o ktorých tu dnes hovoríme. A čo sa týka prepojenia s peniazmi, tak myslím si, toto je zlé rozhodnutie a myslím si, že je tu ešte smernica o strategii e, v súvislosti s Romami, o tej ste nehovorili, tam ma tiež zaujímala, čo k nej poviete. Pokiaľ by vaša komisia a vy ste to napravili, tak myslíte si, že by ste tento mechanizmus vôbec ešte potrebovali? Ďakujem, ďakujem všetkým za spoluprácu. Ďakujem pekne za vaše otázky. Bolo to dlhé kolo otázok. Máme čas, ktorý plinie. Teraz si vypočujeme odpovede pána podpredsedu komisie. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani, že ste povedali, že ma vidíte v dobrej forme. V mojom veku každý kompliment je vítaný, ale povedali ste to skutočne z, rozhodne a ja vás jednoducho uistím, že ja ostanem vo forme a budem sa držať základných princípov Európskej únie vrátane právneho štátu. Dnes sa preukázalo, že tí, ktorí, ktorých kritizujú za porušovanie ľudské e, právneho štátu, že ešte vždy títo poukazujú na iných, pretože vedia, že nemajú čo povedať. Nemajú čo povedať, pretože vedia, že tá kritika je oprávnená. Takže jeden z tých prvkov, ktoré tu spomenula pani Infeld, a spomína to celé roky, ale aj ostatní, je, že odpovedanie na týchto falošných argumentov, poukazovania na druhých, to poukazuje na to, že všetky členské štáty musia byť kontrolované, pokiaľ ide o právny štát. A to je vlastne samotná podstata toho návrhu, toho komunike, oznámenia, ktoré predložila komisia. A toto by vlastne malo ukončiť to ukazovanie prstom na druhých, ako náhle tu dôjde k nejakým porušovaniam. Takže toto je veľmi dôležité. Každý členský štát musí preukázať, že je ochotný nechať sa kontrolovať v prípade, že sa bude kontrolovať otázka dodržiavania právneho štátu. Po druhé, v tom istom kontexte ide tu rovnako o hru porovnávania jablk s pomarančmi. Že sa tu povie, že jedna krajina napríklad nemá ústavný súd a že to je útok na ústavný súd, tak to je jednoducho neopodstatnené. Nikde v zmluvách sa neuvádza, že máte ústavný súd, ale ústav... v európskych zmluvách je napísané, že súdy by mali byť nezávislé a že tu je delenie moci. A toto je presne to, čo robí aj polská vláda. Končí oddelenie, ukončuje delenie moci a priamo kontroluje e, súdy zo strany vlády nie, prepáčte, teraz som ja, kto bude hovoriť. Vy ste už hovorili. Dovolte mi to doplniť. Polskí sudcovia Jednoducho sa na nich útočil očerňovacím spôsobom a to veľkej, vo veľkej miere. Prečo? Pretože prišli do Bruselu a zhovárali sa so mnou. A toto jednoducho v očiach vlády je niečo, čo nie je dovolené. Zhovárať sa s členom Európskej komisie, to znamená, kam sme sa tu dopracovali kam sa to dopracovali, že sú obsudcovia predmetom ohovarackej kampane. A ja to považujem za neakceptovateľné. Ja by som to takto pred pár rokmi si nevedela nepredstaviť a myslím si, že musíme sa poči takémuto zneužitiu jednoznačne postaviť. And... A mimochodom otázku, bola to je otázka k článku 2 E, judikatúra súdneho dvora z júna, teda tento zlomový rozsudok, v podstate materiálne doslovne hovorí, že článok 2 je priamo uplatný, uplatený, alebo priamo platí v členskom štáte a je to niečo, čo môže aj byť e, žalované na, člen, na súdnom dvore, čiže nie je to privilegium členského štátu, čo by čo chce so svojou justíciou, pretože je to povinnosť rešpektovať e, aj e, súdnictvo a tiež keď chceme znížiť eh, vek sudcov, len keď sa ich chceme zbaviť, tak to je jednoznačné porušenie eh, práv. A ja si myslím, že toto je jasný signál všetkým členským štátom, kde vlády môžu eh, si by uvažovať o tom, že budú zasahovať do, do slobody súdnictva. A keďže súdy sa sledujú alebo monitorujú, ako sa organizujú voľby, ako sa vyhodnocujú výsledky volieb, takže nezávislosť justície naozaj je v centre demokratickej štruktúry Európskej únie. A to isté platí alebo opäť e, by som chcel povedať niečo, som už povedal veľakrát aj tu, ale zrejme e, to ešte zopakujem Celý systém, ktorý sme začali budovať od druhej svetovej vojny, je postavený na, na trojnožke. Demokracia, právny štát a rešpektovanie základných práv. A nemôžete použiť jedno proti druhému. Nemôžete využiť argument e, demokracie, že pretože my sme vo väčšine, my môžeme sa vykašľať na právny štát alebo môžeme porušovať základné práva. Tento argument je nepr- nepriateľný, pretože to je argument, ktorý využívali diktátori v 30. rokoch v Európe. A dovolte, aby som vám pripomenul, že každá jedna e, nenávisná veta e, alebo každá, každá vyjadrená veta na, z nacistických súdov bola tiež v súlade s právom, ale to bolo v, v, v proti za, s zákonom alebo proti základným právam, ale bolo to v súlade s existujúcim vtedajším zákonom. A keď si budeme tvoriť, e, aké chceme e, zákony či predpisy, tak potom to je diktátorstvo a nie demokratická spoločnosť. Ja no viem, že ja tu som teraz pred vami, ale hovorím to preto, že to je taký ten podstatný, taký ten základný boj, ktorý máme e, v rukách a ktorý budeme bojovať v najbližších rokoch a nemôžeme e, si, si, si povedať, že jo, to je nepríjemná téma a nechceme byť zlý, mať zlé vzťahy s inými členskými štátmi kvôli to tak radšej to robiť nebudeme. Bez ohľadu na to, aké budú dôsledky a dôsledky budú, tak jednoducho musíme v tomto boji pokračovať. Potom druhá vec, mnohí z vás spomínali aj rozpočet a je to aj správne tak. Ja si myslím, že máme tu množstvo rôznych nástrojov, ktoré sú aj prepojené s systematickým štruktúralným nedodržiavaním eh, predpisov zmluv alebo pravidel v zmluvách a myslím si, že dve veci sa môžu udiať. Čiže keď dojde k tomu systematickému porušovaniu, budú aj rozpočtové dôsledky a vy viete, že komisia pripravila návrh aj, aby to bolo prepojené s práv, otázkami právneho štátu a dúfam, že získame podporu Európskeho parlamentu a presvedčíme aj radu, aby išla týmto smerom. A keď e, príjmeme toto na najbližší veľdočný finančný rámec, tak ja verím, že dosiahneme veľký pokrok. Ale aj keby sme to neboli prijali, čo, e, tak ako si myslíte, dlho bude trvať, e, kým Európs- alebo do, dokedy budú európsky e, daňoví poplatníci e, akceptovať, že budú ich peniaze posielať do iného členského štátu, kde budú podporovať vládu, ktorá zneužíva e, právo. Ako dlho to potreba? Myslím si, že veľmi dlho nie. Čiže bez ohľadu na to, či máme alebo nemáme takýto mechanizmus, európska populácia povie, že už stačí, už to ďalej nebudeme podporovať finančne. Tak je lepšie mať potom mechanizmus, aby sme mohli uplatňovať štandardne predpisy, ktoré budú budú fungovať, e, na ktorých sa dohodne Rada, Komisia a parlament. A verím, že sa nám podarí presvedčiť e, Radu spolu s vami. A to je jedna vec. A potom druhá vec je možno taká citlivá, ale ja si myslím, že mali by sme sa snažiť e, dívať sa dopredu, do, do, viac dopredu ak sa nebude oplatňovať európske právo jednotne alebo rovnako vo všetkých členských štátoch, nebudú chránené práva občanov a keď naozaj nebude môcť eh, si vymieňať eh, informácie o, o trestných prípadoch eh, alebo nebudeme uplatňovať európsky zatýkací rozkaz, pretože aj súdca v jednej krajine nebude si istý, že či súdca v inej krajine je naozaj slobodný a kompetentní, tak ja neviem. Ja si niekedy kladiem otázku, že tí niektorí z vás, ktorí vlastne tu hovoria, že tu je neliberalizmus, čím vlastne chcú povedať, že je to nesloboda, tak eh, chcem pripomenúť, že skôr či neskôr sa tu vytvoria nové hranice. Nové hranice a to bude na úkor ich samotných. A to nie je to, čo ich eh, občania chcú vonkoncom. vonkoncom skôr či neskôr sa ľudia zobudia a majú na to práva. Ja silne verím v tomu, že Európania sú veľmi silní, odolní. Videl som v celej Európe, ak, že je tu veľmi silná e, vôľa občanov byť súčasťou tohto európskeho e, projektu, e, tvorby týchto európskych hodnot. A ja si myslím, že toto je ten správny smer. No nemôžeme všetko ale zahrnúť do tohto oznámenia, e, ktoré sa, čo sa týka právneho štátu. Čiže ja by som vám chcel navrhnúť, aby sme pokračovali ďalej v dialógu s vašim výborom a inými o tom, čo by mohlo byť, čo by sme mohli riešiť iným spôsobom, pretože naozaj sloboda médií je obrovská téma či už spolupracujeme tu alebo iným spôsobom. Musíme o tom viesť diskusiu v najbližších mesiacoch a rokoch, tak aby sme to robili správne a dali e, E, a spravodlivým spôsobom ako tie preklady, príklady, ktoré tu boli spomenuté, žlté vesty vo Francúzsku alebo zastavenie parlamentu v Británii. Z môjho pohľadu komisie je otázka, majú tieto krajiny svoje vlastné e, kontrolné mechanizmy, ktoré im umožnia nejakú nápravu alebo nejaký rekurs, majú fungujúci úrad ombudsmana, majú nezávislé súdnictvo a ak je tomu tak, tak bez ohľadu na čo si o tom myslíte, o tom, čo sa udia o Francúzsku a Británii, ak to spadne pod nezávislý súd a bude aj odvolanie, stále im tam funguje právny štát. Ak by to neexistovalo, tak eh, potom je tu problém s právnym štátom. A otázka mimovládnych organizácií NGO, to je ďalšia ťažká téma, pretože vidíme, aj to nie len v tých konkrétnych krajinách, ktoré sme spomínali, ale vidíme, že sa znižuje, zužuje priestor pre občianskú spoločnosť. Niekedy je to kvôli politickým krokom, niekedy je to kvôli e, šetreniu. Um, alebo nejaké iné, e, vláda financuje iné veci a to je určite vec, o ktorej treba diskutovať a nie pre konkrétne krajiny, o ktorých si myslíte niečo, ale pre všetky krajiny, pretože táto téma nie je vonkoncom obmedzená iba na jeden či dva členské štáty, ale to je niečo, čo je dôležité v každom jednom členskom štáte. Takže téma občianskej spoločnosti, občianského priestoru a zapojenie do občianskej spoločnosti je niečo, čo my ako komisia musíme naozaj preskúmať a je si myslím nevyhnutné, aby komisia mala viac priamých vzťahov s občianskou spoločnosťou v členských štátoch podpore tých cieľov, ktoré zdieľame, v ktorých chceme, alebo máme vašu podporu kde podporujeme diverzitu spoločnosti a podporujeme občianské správanie a porozumenie. No a úprimne, možno ešte viac možno ešte viac v tých tzv. starých členských štátoch pretože za tie roky tie vzťahy s našimi občanmi sa rozvinuli do vzťahu že občania sú skôr ako spotrebitelia, než by boli vnímaní ako občania. A tie verejné orgány nie sú nejaké supermarkety, kde prídete a dostanete, čo chcete. Len spotrebiteľ je ten, ktorý príde, kúpi niečo a dostane to. A občan je, niečo, je niekto, kto tiež prispieva, kto je tiež súčasťou mechanizmu kde nie sú len práva, ale aj povinnosti voči samému sebe, voči aj spoločnosti. A ja myslím si, že dobre fungujúca občianska, bez dobrej fungujúcej občianskej spoločnosti nemôžeme ani naše deti učiť o tom, aká to spoločnosť má vyzerať. Takže podľa mňa to je veľa širšia otázka, než otázka právneho štátu v niektorých členských štátoch. Boli tu aj priame otázky o mojej budúcom portfóliu, to je zatiaľ ešte v rukách pani, pani predsedničky von der Leyenovej. Ehm, a tu opäť môžem povedať, že mám, to tu môžem povedať, že naďalej som silne zaviazaný boju za demokraciu a základné práva a právny štát a o tom vás môžem uistiť, že aj v budúcej komisii to, ako povedala aj pani von der Leyen, to bude veľmi dôležitá téma. A pokiaľ ide CVM, to bol veľmi dôležitý nástroj pre dva členské štáty. Prečo? Pretože keď vstúpili do EÚ pred 12 rokmi, neboli, nesplňali ešte všetky požiadavky, pokiaľ ide o boj proti korupcii a právny štát. A bolo potom rozhodnuté, že tento mechanizmus CVM im pomôže ja viem, že sú, je tu za tým určitá frustrácia, že sa nám všetko nepodarilo aj dní za 12 rokov členstva, ale CVM má veľmi objektívne kritéria, máme objektívne požiadavky týchto členských štátov a pokiaľ ich budem, budú oni splňať eh, požiadavky a budeme môcť ich už odfajknúť ako vybavené, budeme potom môcť eh, zrušiť mechanizmus CVM a uvidíme, či Eh, Bulharsku a Rumunsku došlo k pokroku a toto je osobitná téma, ktorá sa sústreďuje na konkrétnu, konkrétne dva členské štáty a ja verím, že sa to eh, postupne zahrnie do eh, všeobecnenému preskúmaniu právneho štátu na všetkých 27 členských štátov čím sa vraciam k tomu prvému bodu, že žiaden členský štát by nemal byť vylúčený z preskúmania dodržiavania prážneho štátu a nie je žiaden členský štát, kde by sa nedalo ešte niečo zlepšiť v otázkach právneho štátu. A verím, že aj tento mechanizmus tomu pomôže. Myslím, že niektorí už odišli, ale e, vidím, že nepočkali na moju odpoveď tak ja už na tieto otázky odpovedať nebudem tým, ktorí na mňa nepočkali e, predseda. Chcel by som e, uzavrieť tým, že poďakovať e, pánovi podpredsedovi Timmermansovi. Chcem poďakovať aj vám za to, že sa vám podarilo zhrnúť dlhé príbehy do stručných, pretože sme tu v parlamente tiež prijali mnoho uznesení a pokiaľ ide o výzvu komisie konať pri aby sa vytvoril teda permanentný, preventívny a komplexný mechanizmus pre dodržiavanie e, právneho štátu a myslím si, že väčšina e, sú našich členov výboru sú e, novovolení, ale nám pripomínajú aj tie uznesenia, ktoré už boli prijaté a pán podpredseda Timmermans, môžeme vás uistiť, že my budeme pod, my podporujeme a schvalujeme váš záväzok a vašu aj vášeň e, za tieto otázky a my naozaj plne rešpektujeme to, čo ste dosiahol, dosiahli v bývalej komisii a my vám prajeme všetko dobré v každom vašom portfóliu, ktoré vám bude pridelené ako, ako komisárovi. Ďakujem veľmi pekne.

As Vice President Timmermans waved goodbye, it'll be just a minute. Pán Timerman sa s nami rozlúčil a o minútu budeme pokračovať v ďalšom bode. Budeme tu mať eh, pani Ninu Gregory, riaditeľku EASA. Kolegovia, kolegyne, ospravedlňujeme sa pani riaditeľke EASO. Poprosím vás všetkých, usadte sa, usadte sa a sústreďme sa teraz, prosím vás, na náš program. Prestaňte sa zhovárať. Poprosím vás, začnite sa sústrediť Ďakujem vám pekne, pretože musíme pokračovať v našej práci. A to our next speaker in the following point. Musíme sa ospravedlniť ďalšiemu rečníku, pani rečníkovi, pani Nine Gregory, ktorá je výkonná riaditeľka. Ospravedlňujeme sa, že sme ju nechali čakať, ale mali sme tu skutočne uh, diskusiu, ktorá bola veľmi intenzívna, zaujímavá, ale bola aj rozpolcujúca, dokonca miestami dokonca konfrontačná. Málo kedy sa to stáva, ale predsa len pohneme sa teraz ďalej k prezentácii práce agentúry EASO. Máme tu pani rediteľku, ktorá bola nedávno ustanovená do svojej pozície iba tento rok, má pred sebou dôležité úlohy, ktoré súvisia s veľmi dôležitými otázkami. Je to súvisí to aj s kompetenciou v nášho výboru, pokiaľ ide o azylový systém, ktorý sa pripravuje a akým príspevkom prispela organizácia EASO k tomuto. My sme už spolupracovali na to, aby sme aktualizovali posled, eh, prvé nariadenie, ktoré máme ešte z roku 2010 na to, aby sme to mali aktuálne, aby to splňalo súčasný vývin situácie. E, tako sa o tom rokuje na Rade ministrov vnútra a spravodlivosti. Máme dokonca spravodajcu stanoven, stanoveného k tejto téme. Claude Moráš, bývalý predseda, ktorý je teda zodpovedný za nové nariadenie. Vypočujeme si od pani Nina Gregory jej prezentáciu a dozvieme sa niektoré konkrétne detaily ohľadne rozpočtových prvkov, ktoré sú potrebné. A mali sme tu zasadnutie spojené výboru Ekon a Libe, pardon, Kont a Libe, pokiaľ ide o absolutórium rozpočtové EASO. A teraz už máme príležitosť na to, aby sme túto diskusiu z minulosti završili. Teraz máte slovo, vy nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne za pozvanie, vážení poslanci, poslankne. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem prezentovať moju agentúru a skutočne je pravda, že v tejto diskusii, ktorú ste tu mali, Dúfam, že tá moja prezentácia nebude pre vás nudná v porovnaní s tým, čo ste tu mali pred chvíľou. Ďakujem pekne, pán predseda. EASO je dôležitá agentúra a my robíme konkrétnu prácu. Chcela by som sa predovšetkým v prvom rade poďakovať, poďakovať všetkým za to, že máme stály dialog ako agentúra so všetkými poslancami v tomto výbore. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby vaša práca bola podložená konkrétnymi údajmi, analýzami, ktoré produkujeme my a preto by sme vám chceli pomôcť vtedy, keď to je pre vás potrebné, kľudne sa na nás vždy obráťte. V rámci mojej prezentácie by som rada začala hlavne s tými tromi hlavnými kľúčovými aktivitami, ktorým sa venujeme v rámci EASO. Našou hlavnou úlohou je podporovať členské štáty v oblasti migrácie, ale predovšetkým hlavne pokiaľ ide o otázku azylu. Tieto tri kľúčové otázky tu máme, teda hlavne podpora pomoc členským štátom, keď hovoríme o implementácii spoločného azylového systému, a takisto aj praktická spolupráca medzi členskými štátmi v týchto oblastiach. Po druhé, sme expertným centrom v oblasti informácií, analýzy dát o migrácii a azile a po tretie, my poskytujeme konkrétnu podporu členským štátom ktoré sú v prvej línii, keď musia riešiť o prihlášky o azyl. Ale predtým, než sa dostanem do, k jednotlivým detailom mojej prezentácie, chcela by som vám povedať viac ohľadne azylovej situácie, ktorú v súčasnosti v Európskej únii máme. Istotne vás to poteší, pretože tu ide o údaje, ktoré my zabezpečujeme e, v rámci našich výročných správ a analýz trendov. Nájdete to v našich na našich stránkach a informáciách, ktoré poskytujeme. Keď hovoríme o azyle a o medzinárodnej ochrane v Európe v súčasnosti, tak vidíme, že zhruba 300 tisíc, 388 tisíc žiadostí bolo predložených v prvej polovici tohto roku. To predstavuje 11-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím za rok 2018 v kontexte navýšených prihlášok. Tie migračné tlaky na externých Hranice však boli znížené. Ak dnes hovoríme o týchto číslach, tak vlastne vidíme, že máme 4 krát viac prihlášok, aplikácií, žiadosti o azyl v Európe, 4 krát viac, než máme počet nelegálnych prekročení v vonkajších hranic Európskej únie. To znamená, nemusím ani hovoriť, členské štáty skutočne čelia vážnym problémom pokiaľ ide o žiadosti ľudí, ktorí žiadajú azyl. Dve tretiny týchto žiadostí boli predložené iba v štyroch krajinách. Je to Nemecko, Francúzsko, Španielsko a Grécko. Pokiaľ ide o počet žiadostí per capita, je to už iné. Niektoré z najmenších krajín vyčnievajú, ako napríklad Cyprus, Malta, Luxembursko a Grécko občania Sýrie aj naďalej predkladajú najviac týchto žiadostí, potom je to občania Afgánu, Iráku a Nigérie, takisto aj Kolumbie. Ak toto všetko zasadíme do globálneho kontextu za rok 2018, tak vidíme, že v rámci EU Plus sme dostali iba polovicu z jednotlivých žiadostí v porovnaní s celosvetovým kontextom. Rýchlosť uznávania kontextov bola na úrovni 35%, ale sú tu veľké odchylky, pokiaľ ide o jednotlivé krajiny občianstvo a takisto pokiaľ ide o jednotlivé členské krajiny EÚ. Pokiaľ ide o nedoriešené prípady v celej Európskej únii, to znamená vo všetkých členských štátoch, to máme na úrovni zhruba 900 tisíc za rok 2018. Polovica z týchto nedoriešená na úrovni prvej inštancie a druhá zasa na úrovni druhej inštancie. Prístup analytický zo strany EASO je orientovaný do budúcna. Na to, aby sme zjednodušili mechanizmus včasného varovania, používame veľké údaje a používame informácie aj z tretich krajín na to, aby sme mali tzv. push factor index, ktorý používame na to, aby sme sa v tejto situácii pohli dopredu. Na záver by som uviedla, že, alebo dá sa z toho vyvodiť, že tá situácia ako keby bola stabilná. Predsa len, keď zoberieme do úvahy ten širší kontext, tak sa javí zrejme, že azylová situácia je aj naďalej veľkou výzvou. Stále väčší počet žiadostí o azyl sa predkladá napriek tomu, že sa znížil počet nelegálnej migrácie. Sú tu aj sekundárne pohyby, opakované podania žiadostí. Tieto sú, predstavujú zvýšenú mieru žiadostí z, z európskeho hľadiska. Máme tu takisto viaceré odvolávacie prípady, to znamená, počet otvorených prípadov sa neznižuje. Máme tu viaceré druhy zaťažovania, pokiaľ ide jednotlivé krajiny hostiteľské a takisto aj rozmanitosť týchto prípadov, pokiaľ ide o občianstvo žiadateľov. Z toho je vidieť, že včasná analýza je skutočne dôležitá na to, aby sme mali celkový prehľad a lepšie porozumenie celej azylovej situácie v Európskej únii. Dovolte mi teraz v stručnosti predstaviť našu kľúčovú aktivitu. Keď hovoríme o azylovej agentúre alebo EAZE a o spoločnom európskom azylovom systéme, chcela by som vám najprv povedať niečo o našom kurikulu vzdelávania. V súčasnosti toto kurikulum pozostáva z 24 modulov. Tieto moduly sú potom rozdrobené na 5 jednotlivých oblastí. V posledných rokoch sme vyškolili zhruba 30 tisíc expertov v oblasti azylu, a to v celej Európe. Kľúčové moduly sú pripravené pre úradníkov azylových na to, aby mali zabezpečené základné zručnosti, poznatky, kompetencie v oblasti určovania jednotlivých prvkov v azylovom procese. To znamená, ľudia, ktorí obdržia naše školenie, sú dostatočne vyzbrojení na to, ako prípadoví úradníci, majú aj určitú skúsenosť na to, aby určili to, že kto sa kvalifikuje na medzinárodnú ochranu ako vlastne viesť taký rozhovor so žiadateľom a ako spoločne hodnotiť a vyhodnotiť jednotlivé dôkazy v rámci azylových prípadov. Druhá skupina modulov sa viac sústredí na osoby, ktoré majú špecifické potreby, vrátane jednotlivých eh, roz- techník rozhovorov. To znamená, že my sa snažíme vyškoliť týchto expertov ktorí sú v kontakte napríklad s deťmi, s zraniteľnými skupinami, s ľuďmi, ktorí sú pašovaní, takisto aj pokiaľ ide o e, zohľadenie takých prvkov ako sexuálna orientácia a gender. Momentálne rozpracúvame model práve pokiaľ ide o zraniteľné osoby. Máme aj moduly, ktoré sa sústredia na hĺbkové poznatky, pokiaľ ide o špeciálne expertízy v oblasti mm, exklúzia a tak ďalej. A v neposlednom rade operačné vzdelávanie, školenie je takisto niečo, čo stále rozvíjame. To znamená, že tí experti z členských štátov, ktorí sú rozmiestnení v tých krajinách prvej línie, sú školení tak, aby vykonávali svoju prácu priamo v teréne. V rámci prvého semestra roku 2019 sme mali viac než 5000 5300 účastníkov na týchto operačných školeniach. Ďalej, keď hovoríme o podpore azylu a o praktickej spolupráci, tak by som vám rada povedala, že my ako agentúra máme tu tri klastre, pokiaľ ide o azyl a členské štáty. Máme členské štáty, ktoré posilňujú praktickú spoluprácu navzájom a sú tam takisto experti a robíme to prostredníctvom tzv. tematických sietí, zo sietení. To znamená, tí experti, ktorí sú tam, sú súčasťou tých sietí a potom hovoria o overených postupoch, vypracúvajú usmernenia, takisto aj nástroje, aby konvergencia týchto procesov azylu naprieč celou Európskou úniou a aj v členských štátoch, aby to bolo zosúladené a aby to celé viedlo k spoločnému európskemu azylovému systému. Máme zhruba 12 takýchto sietí, teda čo do počtu presne 12, a tieto spolupráce, To znamená, praktická spolupráca takisto zahrňa aj to, aby členské štáty mapovali overené postupy, takisto mat- matričné postupy, a takisto spolu vytvárame praktické úsmene na to, aby sme podporovali členské štáty a ich vlády a orgány v ich každodennej práci. To znamená, že čo je najdôležitejšie, treba určiť informácie o krajine pôvodu a takisto usmerenia odhľadne jednotlivých krajín. A teraz by som pokračovala s treťou a veľmi vizuálnym pilierom našej práce, to je samozrejme oblasť jednotlivých operácií. EASO momentálne implementuje štyri operačné plány, ktoré boli e, vypracované v spolupráci s tými štyrmi krajinami, s Gréckom, Talianskom, Maltom a Cyprom. Pokiaľ ide o Grécko, my tam zabezpečíme špecifickú podporu na to, aby sme e, zabezpečili zníženie na úrovni hraníc prostredníctvom ustanovení, ktoré máme a prostredníctvom jednotlivých postupov, ktoré som už spomenula. Takisto podporujeme grecké úrady na to, aby v rámci tej prvej línii e, posilnili tú prácu, predovšetkým pokiaľ ide o hotspoty. Takisto máme aj tzv. Dublin Unit a na tej druhej e, inštancii takisto spolupracujeme aj s odvolávacími orgánmi. EASO poskytuje technickú podporu, pokiaľ ide vytváranie národných systémov, pokiaľ ide o hodnotenie kvalitu, kvality týchto procesov. Takisto máme aj recepčný monitoring prostredníctvom vyškolených zamestnancov. Takisto pomáhame Taliansku, pokiaľ ide o konkrétne operačné formy pomoci prostredníctvom, prostredníctvom pomoci pri registrácii a, snažíme sa znižiť ten backlog. Chcela by som vás uistiť, že práve na úrovni dobrej spolupráci s talianskými orgánmi tento backlog bol vlastne znížený za ostatné obdobie o viac než 50 a skutočne som pyšná, že táto spolupráca s Talianskom je takáto plodná. V Taliansku podporujeme teda aj informácie o, s tými jednotkami, ktoré sa venujú Dublinu. Na základe týchto informácií o registrácii, o tých rozhovoroch a ďalšími postupmi podporujeme tie dublinské postupy. A pokiaľ ide o Cyprus, tam sme otvorili náš úrad, to znamená znížanie backlogu na prvej inštancii. Tam sme zaznamenali zníženie, aj pokiaľ ide o zraniteľné skupiny. Máme recepčné centra v bezpečných zónach, ktoré sú na Cypre veľmi dôležité. Chcela by som takisto zdôrazniť, že nedávno EASO bolo zaangažované do všetkých operácií s tzv. E, s tzv. E, postupmi vyloďovania, ktoré sa potom vlastne majú rozmiestniť do jednotlivých členských štátov. Podporujeme Taliansko a Maltu, a to konkrétnou prácou priamo v teréne, keď hovoríme o tom vyloďňovaní ľudí, ktoré sa deje v týchto dvoch krajinách spolu s komisiou, ktorá je teda tým, ktorý koordinuje celý tento postup a proces, sme rozvinuli tzv. mesinský proces, model, ktorý je vlastne modelom, s pomoci ktorého, za pomoci ktorého naša práca sa teda primárne sústredí na registráciu ľudí, ktorí prichádzajú do Talianska a do Malty, aby sme zorganizovali tie rozhovory, interviá s tými žiadateľmi a zaradili do dublinského systému. Využívame tu zároveň aj podporu, v rámci ktorej sa uplatňuje článok 17 dublinského nariadenia. Tento model pomáha potom tzv. systémom zosúľaďovania, tzv. matching systems, aby tí ľudia, ktorí prídu na Maltu, aby boli potom rozmiestnení do jednotlivých členských štátov a tá relokácia sa potom robí neskôr. Takže bolo 11 takýchto cvičení. My sme sa z, veľmi zapojili do posledného, do Ocean Viking. Tam sme mali najväčší počet e, osôb ten za tento rok. Takže len čísla a fakty teraz vám ukážem. V súčasnosti, keď hovoríme o zamestnancoch, tak viete, že máme sídlo na eh, Malte. V súčasnosti máme 292 eh, zamestnancov na centrále vo Valete, ale predpovedá sa, že pribudne ďalších takmer 100. Takže dúfam, že na konci tohto roka budeme mať 390 zamestnancov na centrále na Malte. A ďalší rok bude zase narastať stav a predpokladá sa, že na rok 2020 sa zamestná dohromady 500 zamestnancov vo Valete. No a samozrejme musí narast tým pádom aj rozpočet. Som veľmi rada, že náš dialog s komisiou bol plodný. Takže rozpočet no, na budúci rok e, narastie na takmer 309, 139 miliónov a dúfame, že v roku 20, 2021 už to bude 142 miliónov eur. A v neposlednom rade, pán predseda, by som chcela hovoriť o určitých výzvach, ktorým čelíme ako agentúra. A taktiež našu víziu do budúcnosti by som chcela načrtnúť. Viete, samozrejme, že návrh na vytvorenie riadnej agentúry. To je nariadenie o Európskej agentúre pre azyl. Toto išlo ruka v ruke s vytvorením Európskeho spoločného európskeho azylového systému, takže sú tu obmedzené možnosti. No a v určitom zmysle nemôžeme sa vydať rovnakou cestou ako naša sesterská agentúra Frontex, pretože oni majú nový mandát. Takže aby som to povedala konkrétne, my pri našej práci, konkrétne v rámci operácií v teréne, Frontex taktiež môže sa zapojiť do práce v rámci tzv. E, e, tímov, ktoré podporujú riadenie migrácie, ale my nie. Takže môžeme len koordinovať našu prácu s ďalšími agentúrami, ale nemôžeme sa viacej zapojiť do takýchto podporných tímov spoločne s Frontexom a s Europolom. No okrem toho, keďže nemáme, e, nebudeme mať rezervný, um, rezervné zásoby, tým pádom budeme závislí od členských štátov, aby nám oni zaslali svojich expertov, ktorých my, ktorých my potom rozmiestníme, aby pre nás pracovali v členských štátoch v prvej línii. Takže v tomto zmysle bude dobré, keď bude mať za mestnaných viacej ľudí. Zatiaľ nám prichádzajú pomôcť experti, ktorí tvoria len 14 našich e, pracovníkov, ktorí pracujú v krajinách prvej línii a toto nestačí, preto aby sme zaistili všetkú potrebnú podporu. Takže dúfam, že bude pokračovať rokovanie a že nás to potom posilní. V neposlednom rade, čo je veľmi dôležité, chcem to zdôrazniť, to je, bo to pre mňa bola jedna z hlavných vecí, keď som pred pár mesiacmi začala ako výkonná rediteľka. EASU nadalej nemá formálne hostujúce dohody ohľadom konkrétnych operácií s e, partnerskými krajinami, napríklad s Gréckom alebo s Talianskom. Takže toto by vytvorilo takú formálnu bázu pre našu spoluprácu No ale nechcem to uzavrieť e, negatívne. EASO má jasnú víziu. Sme tu, aby sme podporovali členské štáty a chceme byť neustále aktívne spolupracujúci s ostatnými aktérmi. Naša agentúra by sa mal stať riadným aktérom pri implementácii spoločného európskeho azylového systému. Chcem, aby naša agentúra to stala dôležitým aktérom, čo sa týka expertízy, informácií, údajov, analýzy v oblasti migrácie a samozrejme azylu, pretože informácie, ktoré získate od nás, tie vám pomôžu pri vytváraní relevantnej politiky. Nechceme, aby sa politika vytvárala na základe dezinformácií a preto je dôležité aj finančne podporiť expertízu v tejto oblasti. No samozrejme, chcem, aby agentúra bola dôležitým aktérom, čo sa týka operácií v teréne. Môžeme tam konkrétne podporovať členské štáty, ktoré potrebujú našu pomoc. Ďakujem za túto komplexnú prezentáciu predovšetkým ste ju ste hovorili o energii, ktorá je potrebná, aby riadne fungovalo EASO. Je to dôležité pre náš zákonodárny parlament, pre výbor LIBE. Máte našu plnú podporu, sme zaviazaní, že budeme na tom pracovať. A teraz, ako postupovať? Najprv si vypočujeme spravodajcu Kloda Morajša, ktorý je spravodajcom pre nariadenie o EASO a potom budú hovoriť tieňoví spravodajcovia zo všetkých politických skupín. Takže Klod, ako prvý máš slovo. Ďakujem, predseda Juan. Súhlasím s tým, čo ste teraz povedali ohľadom nového riadeceho týmu. Pani Gregory skutočne vložila veľkú energiu do pretvorenia práce agentúry. Nie sú to len nejaké pekné slova z mojej strany. Peter Niedermüller, ktorý bol zodpovedný za tento spis, predtým, než som od neho prevzal, bol bývalým spravodajcom. Taktiež o tom hovorila. Ďalší skúsení kolegovia, ktorí navštívili vašu agentúru, chcem vám poďakovať aj sekretariátu, aj kolegom, ktorí toto umožnili. No a ešte chcem povedať, že takto budeme naďalej spolupracovať s EASO, pretože tak, aby ste boli riadnou agentúrou, musíme za výbor líbe zaručiť, že sa správne bude hovoriť o tom, ako agentúra funguje v teréne. No a Samozrejme, prvá vec je konkrétny pohľad. Máte 292 pracovníkov a dávať pozor e, v oblasti Stredozemného mora, ktorá je jednou z najkontroverznejších, najťažších oblastí. A máte tam ešte aj ďalšie úlohy. Skutočne je to veľká výzva. Musíte vymieňať informácie. Ďalej sú tam nedoriešené aspekty týchto tém. Takže tie výzvy sú jasné. Sú to nové problémy v oblasti azylu, kde zistíte, že nejaké obdobie uplynulo a teraz v mnohých členských štátoch sú nedoriešené prípady a nie sú to nutne ani štáty v prvej línii pre migráciu. Tá prezentácia bola veľmi jasná. Jasne ste hovorili o tých prioritách. Je to jasné. Myslím si, že sú tu tri otázky. Poprvé je tu otázka politickej slepej uličky. Úloha spravodajcu. Peter Niedermüller odvedol skvelú prácu. Dúfam, že mene parlamentu sa mi to podarí posunúť ešte ďalej. Je treba jasne hovoriť. Aj novým poslancom je treba jasne povedať, že toto je pre našu politickú skupinu a pre ďalšie skupiny priorita. Ale politická situácia je ťažká, pokiaľ nebudeme mať azylové balíček. Po druhé, to je ťažká situácia, pretože nevieme presne, ako zapadá azylová agentúra do celého balíčka. Rada sa ešte nedohodla na všeobecnom prístupe ohľadom návrhu e, komisia. Viete, že náš parlament ho odmietol. Taktiež je tu ešte ďalší aspekt. Chcem o tom hovoriť, pretože je treba vedieť, akým smerom sa oberáme. Komisia hovorí o tom, že možno by sa znovu zaoberali s EASom aj dublinským nariadením. No a samozrejme prichádza nová komisia, mali by sme vedieť, ako situácia momentálne vyzerá, zhruba aspoň. No ale treba povedať, že sme postupovali, takže sa pracovalo na celom balíčku naraz. No a azylový úrad musí zapadať do tohto balíčkového prístupu. Takže ja s podporou tými spravodajcov už dúfame, že sa to riadne vyrieši, že sa vyrieši celý ten balíček, ale chápeme, že v nadchádzajúcich pár týždňoch komisia predloží návrh. Uvidíme, ako presne to bude vyzerať s azylovým úradom. Po druhé, včera sa diskutovalo o absolutóriu, diskutovalo sa o vnútornom fungovaní úradu a chcel by som povedať pár vecí z pohľadu výboru LIBE. Samozrejme, budeme diskutovať my ako výbor LIBE, ale treba povedať, že sú tu mnohé pozitívne kroky, ktoré boli urobené, ako povedal pán predseda. Stretli ste sa s jednotlivými poslancami. Výbor pre rozpočtovú kontrolu sa touto témou zaoberá, ale ja musím skonštatovať, že na internej báze sa toho veľa zlepšilo, naďalej budem o tom hovoriť. Je treba to teraz povedať, lebo je to súčasťou štruktúrálneho prístupu k tejto téme. Ale Úrad pre podporu azylu musí si plniť svoju úlohu, to ma privádza k tretiemu bodu, a tým sú súčasné výzvy pre váš úrad. Myslím si, že sú obrovské. Takže otázka z mojej strany. aby som to uzavrel. Myslím si, že treba zaručiť, aby úrad fungoval riadne s 290 medovými pracovníkmi, nezávisle od našej pracovnej pozície. Snažíme sa vytvárať legislatívu v rámci tzv. Legisla- azylového balíčka, ktorý momentálne ešte zatiaľ nemáme. A podľa mňa by sme mali podporovať prácu, ktorú robíte teraz, ale mali by sme sa snažiť zameriavať na skutočnú pridanú hodnotu, je to jasné, je to tá prvá predná línia, potom nedoriešené prípady, partnerstva. No, vy máte veľmi nerealisticky nízky počet pracovníkov, ktorí bohužiaľ čelia komplexným a obrovským úlohám. Takže my tu tvoríme legislatívu s kolegami, ktorí sa snažili sprevádzkovať váš úrad. Máte tu poslancov, ktorí skutočne chcú, aby to celé fungovalo a naďalej sa to budeme snažiť. A dúfam, že sa podarí to aj politicky odblokovať. Takže to je odo mňa zatiaľ všetko a bude stretnutie so stejnými spravodajcami, až to pôjde. No už za EPP tu nemáme kolegu Tomasa Tobyho, tieňové spravodajcu. Takže tieňový, tieňová spravodajkyňa Hanna Donat za Obnom Európu. Prosím stručne, aby sa nám podarilo trochu dohnať ten časový sklz. Bohužiaľ, máme sklz. A teraz O 12. už by malo začať ďalšie vypočutie s výkonným riaditeľom EULISA. Takže prosím, boli by sme vďační, pokiaľ nám pomôžete. Ďakujem, slúbujem, že budem stručná. Ďakujem pani Gregory za váš prehľad, ktorý ste nám poskytli ohľadom aktivít a úspechov vašej agentúry. Tiež chcem popriať EASu, všetko dobré v vašej práci, ktorú odvádzate. Snažíte sa znižovať mieru migračného tlaku. Je ehm, treba zachovať dôstojnosť ľudí, ktorí utekajú pred hroznými podmienkami vo svojich krajinách. Ale je problém na rade. Vy ste hovorili o štatistikách v súvislosti s súčasnou situáciou, ale ako by ste odhadli súčasnú kapacitu členských štátov, čo týka čelen, čo toho, že ako čelia tejto situácii? Kde si myslíte, že sú najväčšie nedostatky? Moja ďalšia otázka. V krízovej situácii ženy, e, osoby so špecifickými potrebami, diskriminované menšiny, deti sú vystavené riziku diskriminácie, násilia alebo prenasledovania. Ako by ste vyhodnotili pripravenosť členských štátov na to, aby riešili špecifické potreby týchto osôb? Prosím stručne, pomo- pomôžte nám. Tenivý spravodajca. Pán Damon Bosolagri je tu za zelených. Tiež vám chcem pogratulovať k svalej práci. Zoberajte sa konkrétnymi problémami. Ja som bol tiež včera na stretnutí tieňových spravodajcov. Je dobré, že bol zaznamenaný pokrok. Pripojím sa ku kolegom a poviem, že je tu ťažká situácia s tým azylovým balíčkom a je treba sa pozrieť, ako sa to bude celé vyvíjať, predtým, než budeme hovoriť niečo konkrétnejšie. Takže určite všetci chceme podporiť posilnenie vašej agentúry a rozšírenie mandátu, tak aby pokrýval to, čo už aj tak robíte, aby zašiel ešte ďalej, pretože agentúry, agentúra na európskej úrovni v súvislosti s migráciou a azylom je extrémne dôležitá. Ja už sa o tom hovorilo aj pred začiatkom tohto obdobia. Moja rýchla otázka ohľadom transparentnosti a vstupu zo stran ohľadom krajín pôvodu. Prosím, vysvetlite, ako sa naše stanoviská berú do úvahy. A ešte na osobnejšiu notu. Ešte k tomu, o čom som hovoril, o tom balíčku parlament alebo výbor, teraz čo môžeme robiť, aby sme vás podporili v práci? Ďalší teneví spravodajcovia tu sú teraz za ID a za EKR. Nikola Prokačiny tu nie je. E, GUE. Kolega Miguel Angel Urban Crespo. Nie už nikto ďalší, takže môžeme teraz dať slovo ďalším kolegom. Majte Pagasartundu a bude hovoriť ako prvá podpredsednička. Ďakujem veľmi stručne. V prvom rade chcem poďakovať za vašu prezentáciu. Je evidentné, že nám chyba právny základ, zdroje, azylový balíček. Chcela by som hovoriť niečo veľmi konkrétne. Môžete robiť analýzu. Ja by som vás chcela požiadať, aby ste urobili analýzu, o, ktorej, o ktorú nám ide. Pokiaľ ste boli na Lesbos a na ďalších ostrovoch, tak um, rozhodne ste si všimli, že je to dramatické prostredie, či už v lete, či už v zime. Do, nie sú tam dostatočne rýchlo vybavované tie žiadosti, je to skutočné peklo a neplnia sa tam požadované podmienky pre hotspot. Takže prosím, vo svojej analýze hovorte aj o tom, že miesta ako moria, že by sa mali zavrieť. Ja som tam bola tento rok, je to absolútne netolerovateľné. Nie je tam dostatok prostriedok ani v rokoch 2016, ani v roku 2019 sa mi nepodalo spojiť so žiadnym, so žiadnym z vašich e, pracovníkov. Ďakujem, pán Papadakis. Vážený pán predseda, Pán Morineš hovoril aj o gréckých hotspotoch a tak ukazuje sa, že dohoda s Tureckom nie je dostatočne, sa nedostatočne funguje. A vláda naďalej tvrdí alebo stále opakovala, že musia tu byť, e, musia sa zrušiť tie dvojstupňové e, e, posudzovania v azylových procesoch, pretože to všetko trvá veľmi dlho, pretože tí, ktorí čakajú, tí sú traumatizovaní týmto dlhým čakaním aj tým, čo prežili na svojom úteku, majú svoje osobitné potreby. Sú to často aj e, utečenci, ktorí prichádzajú do Grécka po už dosť dlhej ceste e, a ktorú zažili rôzne nebezpečné a Ehm, zažili strašné situácie vrátania detí. Takže určite je dôležité, aby sa tieto postupy urýchlili a tak isto je dôležité, a je to aj preto, aby sa tieto osoby čo najskôr dostali na pracovný trh. Ďakujem pekne za vašu prácu, ďakujem za to, čo robíte. Ja zdieľam to, čo povedali moji kolegovia o tom, že potrebujeme viac prostriedkov na to, aby sme sprevádzali členské štáty pri riešení otázok žiadosti o azyl. Tak pokiaľ ide o konkrétnu otázku, máte konkrétne poznatky alebo analýzu k dispozícii o internom pohybu v rámci Európskej únie týchto žiadateľov o azyl? Napríklad u nás v regióne vidíme, že posledné dva roky máme tam veľa ľudí, ktorí napríklad idú do Talianska a potom predložia tú žiadosť vo Francúzsku. Ďakujem. Um, Strik. Thank you. Um... Pani Strik. Ďakujem pekne, ďakujem takisto aj za prezentáciu. Aj naozaj aj chápem, chápem frustráciu v EAS, ktorú musia čakať na legislatívny balíček, keď e, požiadavky praxe sú také vysoké, ale stále to, naďalej to vyvoláva otázky kde sú, kde sú limity tých e, hraníc alebo tých súčasných kompetencií. Neviem, či viete o výskume, ktorý robil sa v gréckých hotspotoch, o rozhodovacích procesoch a tam praxi vidíte, ako je tá tenká línia medzi tým, tým e, procesom a tým skutočným rozhodnutím, ktoré potom príjmu grécky, grécké orgány a uznávate, že niekedy by to mohlo viesť aj k určitému napätiu, keď keď, sa e, to, keď poradenstvo poskytujú národní úradníci alebo národné orgány, ja si viem predstaviť, že napríklad v kontexte toho otázky zodpovednosti, že teda kto za čo zodpovedá, e, Mohli by ste teda trošku e, sa k tomuto vyjadriť, respektíve či uznávate, že tam je s týmto problém a ako sa toto dá riešiť. Predseda už musím uzavrieť zoznam rečníkov. Um, Ospravedlňujem sa ešte pánovi Charkovi, riaditeľovi EULISA agentúry, ktorý stále čaká e, na svoje vystúpenie, ale zatiaľ nech sa páči. Pani Ferrara, ešte vám dám slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Sledujem práce na reforme azylového balíčka a snažím sa tam presadzovať aj ten prístup za to, že my požadujeme balíček ako celok a to, že musíme mať spoločný azylový systém a potrebujeme mať systém, ktorý bude pokrývať všetkých 360 stupňov. Na to trošku viac času ešte potrebujeme. A ja dúfam, že aj práca nášho výboru v tomto bude pokračovať ďalej. A napokon výsledkom bude spoločný európsky azylový systém. Hovorili ste aj o Taliansku a o tom, že Taliansko sa snaží skrátiť eh, dobu posadzovania žiadosti o azyl. Je treba však na to získať aj podporu pre tie krajiny, ktoré sú na hraniciach, ktoré sú alebo čelia najväčšiemu migračnému tlaku a vyloďovaniu migrantov. Komisia prišla aj s návrhom, ktoré sa týka EASO, sú tam aj navrhované sankcie za zatváranie hraníc v prípade, že nebudú dodržané doporučenia agentúry No a pokiaľ ide o tie interné hranice, čo by viedlo potom k zníženiu sekundárnych presunov, o čom sa pred chvíľkou ešte hovorilo, tak v takomto prípade by bolo dôležité, aby sme mali naozaj spoločný európsky azylový systém. A aj Možno ešte je predčasné hovoriť o práve na azyl, ale bolo by dobré, aby všetky členské štáty uznali právo na azyl tak, aby nedokázalo k ďalším sporom. Aby nenastávali problémy s tým presunom žiadateľov o azyl do iných členských štátoch a mohli Pani Santos sa hlásila, ale bola ochotná sa vzdať svojho rečníckého času a tým pádom môžeme dať slovo pánovi Garkovovi. Takže vy teraz, pani riaditeľka, máte priestor na odpoveď. Je to strašné, že sme mali takýto program na dnešné dopoludne. Predsed, riaditeľka úradu. Ďakujem pekne, pán predseda, za tento pozitívny feedback. Je to určite veľmi dôležité, lebo Európsky parlament a výbor LIBE je našim najdôležitejším partnerom. Tak keď to zhrniem veľmi stručne, pokúsim sa reagovať na všetky otázky. A ja tiež hovorím veľmi rýchlo, pán predseda, tak sa pokúsim. Čiže netreba ani povedať, že otázka absolutória 2017, ja to musím spomenúť, lebo nie všetci ste z vás boli vo výbore KONT, ale je tam prepojenie medzi výborom LIBE a KONT a ja viem, že pán spravodajca urobil veľa práce a dobrú prácu. Boli sme s ním v neustálom dialogu s pánom Savramom a nepochybujem, že bude predstavovať aj vám túto správu. Ale teraz musím povedať len toľko a ja som v EASO ešte len 3 mesiace, pracovala som v migrácii a azile celý svoj život, ale v EASO som ešte len 3 mesiace, čiže nemôžem akceptovať takéto, by som to povedala, ľahkú e, vysvetlenie, že to nie je vec, ktorá je na dnešok lebo to sa dialo v 2016 alebo 17 a podobne a to všetko už bolo je minulosťou. Ja nemôžem toto akceptovať, pretože to ovplyvňuje aj moju agentúru dnes, ovplyvňuje to našu reputáciu, ja by som povedať našu základnú hodnotu, že agentúra je niečím, či musí fungovať podľa určitého jasného zdravého finančného riadenia a podľa porokovacieho poriadku. Takže my musíme, eh, máme odporúčanie aj parlamentu a my už sme teraz na dobrej ceste, len potrebujeme trošku viac času, máme akčný plán, máme, by som aj pri, by som povedala, závažné opatrenia s mojimi ľuďmi na to, ako napraviť eh, vnútorné obstarávanie, obstarávanie aj vnútorné postupy a podobne. Takže keď budete hlasovať o absolutóriu, absolutóriu tak prosím pekne nezabúdajte, že ide aj o dôveru a o budovanie dôvery pre našu agentúru. a s ďalšími otázkami posúdenie eh, kapacity členských štátov, pokiaľ ide o azylové postupy a pripravenosť členských štátov eh, v dôsledku osobitných potrieb detí a zraniteľných skupín. Áno, my máme informácie o tom, že koľko je tam nevybavených prípadov. My to máme každých 6 mesiacov správu o tom, koľko toho ešte je. Ale nemôžeme eh, vyhodnocovať to. My nemáme takýto mandát. My môžeme len tú vám informáciu poskytnúť. Ale s novým mandátom, o čom hovoril aj pán spravodajca, to mechanizmus monitorovania už obsahuje aj, alebo je súčasťou tej novej štruktúry agentúry, kde budeme môcť aj zároveň vyhodnocovať a potom vám budeme môcť ľahko povedať, že v ktorej krajine EÚ a prečo je stále taký veľký počet neodvybavených vecí, prečo je to tak, ako môžem podporiť, pomôcť a podobne. Pokiaľ je otázku k správu o krajinách pôvodu, spomínal to aj pán Tiemi spravodajca a tiež tie usmerňujúce po, poznámky. To je veľmi dôležité. Nemôžeme mať spoločný európsky azylový systém, keď členské štáty sa nemôžu rozhodnúť na baze rovnakých eh, podmienok či informácií, takže krajina pôvodu, respektíve správy, e, správy o krajinách pôvodu sú na to, aby spolo, sú pripravené s expertami členských štátov a UNHCR spolu s našimi expertami, čiže je tam množstvo ľudí, ktorí sa stretávajú, analizujú a pripravia správu spoločne. A riadiaca rada tam je zastúpený aj členský štát a tie ich musí schváliť a my ich publikujeme. Čiže tieto správy sú potom veľmi hodnotné pre všetkých tých, ktorí rozhodujú v Európe. A bez toho nebudeme mať spoločný európsky azylový systém. A keď sa vrátime k tej otázke situácie v by som povedala, členskom štáte, ktorý bol spomenutý, teda v tej prvej línii, konkrétne Grécko, Áno, EASO je tu na to, aby pomáhalo s postupmi, ale recept, kapacity absorpčné či prijímacie, to sú všetko v členských štátoch ich kompetencií. Takže my môžeme podporiť Grécko tým, že pripravíme určité bezpečné zóny, vrátanie prijímacích kapacít, prijať osobitné postupy pre deti, ale stále v rámci tých prijímacích kapacít, ale oni samo, samo prijímacie centrum či kapacita nie je v rukách e, agentúry, je to v rukách členského štátu, a kompletne Grécku. Čiže my sa snažíme mať rýchle a efektívne postupy, lebo ak to tak bude a ja prejdem e, k otázke sekundárneho pohybu, áno, s pomoc našimi sesterskými agentúrami, agentúrami ako Frontex a UPOL, tak e, už máme informácie o sekundárnych pohyboch, čiže to sú pomerne nové informácie od tohto druhu a tiež e, ovplyvňuje to aj situáciu v azyle vo všetkých iných členských štátoch. Lebo keď musíte čakať na rozhodnutie, aby v jednom členskom štáte veľmi dlho, tak samozrejme, že alebo respektíve z tohto rozhodnutia potom vyplývajú aj vaše vlastné rozhodnutia ako, e, práva ako osoby, tak čo? aby ste mohli sa niekam pohnúť. Takže toto je práve e, to, čo súvisí so sekundárnym pohybom a my chceme členské štáty podporiť e, nielen v tom počte nevybavených prípadov, ale chceme rýchlejšie postupy, ktoré budú rovnaké vo všetkých členských štátoch. A potom tá, ten rozdiel medzi členským štátom, ktorý poskytuje azyl a, k, a udelenie občianstva v jednej krajine, tieto postupy budú musieť byť veľmi podobné. Čiže keď máme konkrétny prípad, napríklad je občianstvo e, z občan, z občan z Afganistanu žiada v Európe, niektorý členský štát e, vydá teda pozitívne rozhodnutie a to tých takýchto je veľmi vysoké percento, 60% u niektorého členského štátu, ale v iném členskom štáte môže byť veľmi nízke percento. Čiže toto je tiež čo, niečo, čo ovplyvňuje tento sekundárny pohyb. Takže ďakujem pekne vám, predseda, pán predseda, za túto rozpravu. Dúfam, že výbor Libe navštívi Maltu a uvidí, ako tam fungujeme my, lebo my, vás všetkých, e, my vám všetkým pošleme aj oficiálne pozvanie, aby ste sa prišli na nás pozrieť, čo tam robíme. Predseda, ďakujem pekne. Naozaj budete teraz mať mandát, ktorý E, respektíve my vstupujeme do mandátu e, na 5 rokov, keď je mnoho práce a v prípade azylového systému určite je situácia taká dramická, dramatická, tragická a vzbudzujú sa obavy, že vyžaduje si od nás e, akúkoľvek alebo všetko úsilie, ktoré máme k dispozícii, aby sa tu situácia zlepšila. Ďakujem pekne. Sorry that, uh, no worries, no worries but you see, we got the director of ULISA yes. ready to Thank go. <laughs> Yeah, good, good. Here's the following point. Thank you very much. Please, director Garkov of ULISA. Ďakujem pekne, pán riaditeľ Garkov agentúry EULISA. Nech sa páči. Pozývame vás e, tuto. Ospravedlňujeme sa za toto oneskorenie či omeškanie vašho vystúpenia. We welcome right away. Takže hneď prejdeme a privítame pána riaditeľa Kruma Karkova, ktorý je riaditeľom EULISA, čo je, čo je zodpovedný za, bezpečné, za IT systém v oblasti Eh, slobody a bezpečnosti a voľného pohybu. To je na báze nariadenia z roku 2011 a vstúpilo do platnosti v roku 2012 a ja som už vtedy bol vo výbore LIBE, keď sme to podporili, eh, túto myšlienku, že sme schválili vytvorenie takejto agentúry, ktorá rieši eh, zvládanie veľkých IT systémov v otázke v oblasti um, slobody um, a bezpečnosti. A preto sme aj potom posilnili mandát agentúry v roku 2018 a máme tu e, veľký rozsah kompetencií e, a chceli sme interoperabilitu a pre nás sa to za posledných rokov, za niekoľko rokov stalo posadnutosťou pretože to má vplyv na bezpečnostné otázky, ktoré, na ktorých nám samozrejme záleží, že toto je základné právo európskeho občana, ale tiež sa to týka aj otázky súkromia, utajenia údajov, a, integrity a um, takže tak a všetkých tých práv, ktoré, ktoré majú občania na báze charty základných eh, ľudských práv. Takže bolo tu viacero veci, ako napríklad Eurodac, SIS, VIS, ECRIS, ETIS, systém Entry-Exit, všetky tieto počítačové systémy. Takže vítame vás, pán Garkov, ospravedlňujeme sa za oneskorenie a snáď sa nám podarí dokončiť disku- diskusiu v najbližšej polhodine. No pravdepodobne budeme musieť e, predlžiť e, čas rokovania tejto, e, tohto výboru. No už ďakujem, že ste prišli, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som vám chcel zaželať všetko dobré novému mandátu a zaželať všetko dobré vo vašom najbližšej práci na 5 rokov. Od vzniku agentúry, ale sobotne v kontexte posledných rokov sa v tomto výbore diskutovalo o mnohých nových systémoch. Vždycky boli veľmi dobré vzťahy s týmto výborom a mojou agentúrou. A to je vlastne podstatné pre zodpovednosť a transparentnosť. Preto by som chcela zopakovať e, záväzok tohto výboru podporiť agentúru. E, ako viete, v centre EÚ je šengenský priestor a to podľa občanov, mnohých občanov je jeden z najdôležitejších výsledkov, čiže sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť e, e, to je, toto umožňuje viac ako 400 miliónov obyvateľov Európskej únie cestovať e, aby sme umožnili vôbec samotnú existenciu tejto oblasti, máme tu kompenzačné opatrenia, ktoré museli byť spustené predovšetkým v e, IT systémy, ktoré sa spustili. A v kontexte tohto celého vytvorenie a disponibilita takýchto IT systémov a ich operačný manažment a rozvoj, ktorý poskytuje naša agentúra, to je kľúčové pre fungovanie Schengenu je to kľúčové pre implementáciu základných práv voľného pohybu o európskych občanov. Od začiatku fungovania naša agentúra poukazovala na kľúčové hodnoty. Prispievame k fungovaniu šengenského, šengenského priestoru na úrovni internej kontroly hraníc, azylového manažmentu a agentúra zabezpečuje stále služby spolahlivé členským štátom, ktorí potrebujú informácie o vízach, o Eurodaku. Chcel by som vám povedať, že v roku 2018 disponibilita týchto systémov bola na úrovni 100%, 96% členských štátov bolo spokojných alebo veľmi spokojných zo spôsobu, ako agentúra poskytuje a implementuje svoj mandát. Našou úlohou je rozvíjať sa na to, aby sme riešili potreby členských štátov a rastúce výzvy v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Agentúra má teraz nový mandát z decembra eh, roku 2018 a tento nový mandát zabezpečí to, aby sme riešili kvalitu dát v systéme, takisto aj výskumné aktivity, testovanie pilotných projektov, vytváranie technických štandardov a ad hoc pomoc členským štátom a novým agentúram a komisie. To znamená, že naša agentúra EU LISA môže pomôcť členským štátom v prípade e, bezpečnostných migračných otázok alebo môže pomôcť členským štátom, aby budovali, rozvíjali a zdieľali niektoré IT komponenty. Prepačte, bolo nám povedané zo strany tlmočníkov, že by ste mali trochu spomaliť tempo čítania. Dobre. Agentúra takisto zabezpečuje technické vzdelávanie členským štátom a v roku 2018 tu bolo viac než 14 rôznych školení a táto, tento príspevok bude pokračovať aj ďalej, pokiaľ ide o rast mandátu implementácie agentúry nových systémov. Treba takisto spomenúť, že v kontexte nového mandátu agentúry EU LISA čelí dvojitej výzve. Na jednej strane sa musí sústrediť na kľúčové operácie, musí zabezpečiť to, aby súčasný systém, ktorý máme, Eurodac VIS, fungoval a na druhej strane agentúra musí navýšiť svoj príspevok voči členským štátom a európskym občanom. Pokiaľ ide o rozpočet našej agentúry roku 2018, 202 miliónov. Mali sme vysokú mieru implementácie týchto finančných prostriedkov na úrovni 95 a minulý rok agentúra vykonala viac než 110 aktivít, ktoré sú zakodované do toho ročného plánu. A na konci decembra roku 2018 agentúra mala 162 stálych členov, z čoho vlastne 122 sú dočasní agenti, tzv. temporary agents a ďalší. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že odhľadnúť od týchto rastúcich požiadaviek, pokiaľ ide o našu činnosť, sme podzásobení čo do personalistiky. Chcel by som vám ešte povedať určité informácie ohľadne systémov. Schengenský informačný systém je najdôležitejší IT systém v oblasti vnútornej bezpečnosti, ponúka e, pomoc polícii, pobrežným hliadkam, ako aj justičným hliadkam a takisto aj colníkom. Tento systém teraz využíva biometrické údaje na to, aby sme in, identifikovali jednotlivcov. Takýmto sa, spôsobom sa precíznila naša práca a budeme využívať tieto zručnosti vo väčšej forme v budúcnosti. Takisto sme e, sa pohli aj v iných oblastiach dopredu. Pokiaľ ide o šengenský systém, môžem vám uvieť nejaké informácie. Za rok 2018 tento systém bol vyžiadan, použitý viac ako miliardu krát. To znamená, 60 miliónov krát denne, zhruba 82 miliónov informácií je v týchto systémoch, čo je 732 kontaktov každý deň, to je oveľa viac ako minulý rok. To isté sa týka aj pokiaľ ide o vízový informačný systém, to je hlavná platforma našich kľúčových politík a takisto sa to využíva zo strany hraničných orgánov na to, aby sa na externých eh, hraniciach kontrolovali tieto údaje. Agentúra eh, skutočne sa snaží posilňovať tento systém a pripraviť to na budúcnosť a predovšetkým pokiaľ ide o ustanovenie interoperability medzi informačným systémom VIS a ďalšími, tak ako to žiada právny základ. Takisto vám môžem dať určité číselné údaje. Máme veľký počet operácií v systéme za rok 2018, viac než 64 tisíc žiadostí o víza a viac než 56 miliónov otlačkov. Za posledné 3 roky e, mesačný priemer kontrol víz v rámci systému je zhruba na úrovni 3,7 miliónov. V neposlednom rade Eurodac je hlavnou platformou, pokiaľ ide o implementáciu spoločného euzilového systému európskeho. My teda čakáme na to, aby sme videli završenie tej diskusie ohľadne návrhu Eurodac, pretože tento poskytne oveľa komplexnejšie nástroje pre azylové úrady na to, aby sme sledovali sekundárne pohyby a pomáhali v rámci týchto procesov pri hľadaní nelegálnej migrácie. Chcel by som iba potvrdiť to, čo povedal môj kolega z EASO, že tieto trendy skutočne dosiahli svoj vrchol v roku 2018. Teraz zaznamenávame určitý pokles. V roku 2018 sme mali menej ako milión transakcií zaregistrovaných v systéme a tieto fakty poukazujú na to, že IT systémy, ktoré v súčasnosti využívame, sa používajú zo strany členských štátov. Samozrejme, vždy je tu priestor na zlepšenie, ale na to, aby sme zlepšovali efektívnosť týchto systémov, je zrejme, že potrebujeme novú architektúru informácií. V predchádzajúcom mandáte parlamentu boli viaceré diskusie ohľadne identifikácie bezpečnostných nedostatkov a akým spôsobom sa tieto dajú riešiť. Máme aj novú informačnú architektúru, ktorá bola zadefinovaná a táto vlastne bude aplikovať interoperabilné procesy interoperability a teraz je to momentálne v procese zavádzania. A toto momentálne prebieha aj v súčasnosti. Tieto systémy, ktoré doplňa aj aktualizovaný VIS systém, to bude spoločná platforma na to, aby sme mali dobrý screening občanov tretich krajín, ktorí prekračujú externé hranice Európskej únie, bez toho, že by to bola ešte nejaká dodatočná forma zaťaženia pre e, ľudí, ktorí pracujú na hraniciach. Máme ďalšie systémy, ktoré centralizujú informácie o obvineniach vo vzťahu k tretím, občanom tretich krajín. A okrem týchto individuálnych systémov chceme implementovať aj novú architektúru interoperability ohľadne tých veľkých IT systémov. Tie technické komponenty budú vlastne základom pre nový moderný agilný systém IT architektúry, ktorý bude poskytovať posilnenú formu spolupráce s členskými štátmi a s ich orgánmi na to, aby sme zabezpečili to, že tieto budú mať informácie, ktoré potrebujú. V súčasnom kontexte tá architektúra interoperability obsahuje viaceré stavebné bloky. Máme tam ten multinásobný detektor, ktorý zabezpečí to, že už sa nebudú môcť kradnúť identity a že sa nebudú môcť tieto identity zdieľať. Takýmto spôsobom sa pohneme o krok dopredu, budeme využívať biometrické údaje, a zabezpečíme čo možno najväčšiu presnosť. Takisto zabezpečíme plynulý proces kontrolovania e, žiadostí, a to včasným spôsobom, na základe tých práv, ktoré sú momentálne stanovené zo strany právnych nástrojov, ktoré máme. Teším sa, že môžem povedať, že v súčasnosti implementácia týchto systémov vstupu-výstupu funguje a zároveň agentúra musí dosiahnuť aj ďalšie milníky v najbližších rokoch, ako napríklad rozšírenie operačných, e, operačného fungovania v Štrasburgu, takisto štruktúra operačné modely, ako aj iné. Plnenie nášho mandátu naša agentúra chce plniť našu misiu, chceme podporovať európskym inštitúciám a členským štátom, aby sme žili v bezpečnejšej Európe. Môžeme zohrávať kľúčovú úlohu v oblasti digitalizácie domény justície, avšak sú tu aj možné budúce úlohy, ktoré môže EULISA plniť na to, aby sme mali ešte lepšie systémy ohľadne výmeny informácií, tzv. e-kódex, tak ako to bolo stanovené na, poslednom, na poslednej rade JHA. Samozrejme chceme nájsť správnu mieru vyváženosti medzi jednotlivými úlohami, ktoré máme plniť a pokiaľ ide o tie zdroje, ktoré máme pridelené, predovšetkým pokiaľ ide o tie vyhliadky v rámci viazočného finančného výhľadu. V tomto kontexte by sme si mali uvedomiť, že nie je tu žiadny manevrovací priestor, pokiaľ ide o ten návrh, ktorý predložila agentúra, Inak e, nebude môcť agentúra plniť všetky svoje úlohy tak, ako sa to od nej vyžaduje. Zároveň agentúra vychádza z toho, že v rámci nového viacočného finančného rámca je tu priestor na to, aby sme sa venovali lepšej distribúcii a disponibilite finančných prostriedkov na to, aby agentúra mohla lepšie fungovať a my chceme k tomuto prispieť, pokiaľ ide o diskusiu na záver už by som povedal, že tie hlavné výzvy, ktoré musíme my čeliť a v najbližšej budúcnosti, to sa týka napríklad závislosti od tých stálych rokovaní ohľadne niektorých právnych ná návrhov, ako napríklad Eurodac, ale aj iné paralelné dodávanie e, komplikovaných projektov, snaha rozšíriť operačné, operačné kapacity, aj pokiaľ ide o otázku personálneho vybavenia našej agentúry. Musíme nájsť určité e, e, riešenia pre túto situáciu. A úplne na záver by som sa chcel poďakovať za vašu podporu, za podporu parlamentu a tohto výboru vo vzťahu k agentúre. Ako už bolo predtým povedané, my sme pripravení pokračovať v plnej miere v spolupráci s výborom LIBE. To je kľúčové na to, aby sme monitorovali správnu implementáciu stanovených opatrení, ktoré boli prijaté alebo na to, aby sme zabezpečili ich implementáciu včasným spôsobom. Chcem povedať, že sme ochotní v mene našej agentúry vždy reagovať na vaše otázky a participovať na budúcich zasadnutiach, ak to bude potrebné. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my vám, pán riaditeľ, pán Garko. My sme začali už ráno, mali sme tu hlasovanie a, a vyčerpanie našej energie nie je signálom nejakého zníženia miery záväzku, či už politického alebo inštitucionálneho, pokiaľ ide o to, čomu sa vy venujete. Vždy môžete počítať s našou podporou. Ďakujeme za vašu prezentáciu. A teraz sa snažme pomôcť. Having in mind that the foreseen schedule was 1245, Treba povedať, že tlmočníci tu budú iba do 3 štvrte na 1, takže ak prekročíme tento limit, e, a ak to bude nad limit tých 45, tak budete musieť hovoriť po anglicky. Takže je dôležité, aby sme si rozumeli, takže nech sa páči, máme tu možnosť pýtať sa otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, hovorí pán Lenard. Ďakujem pekne, pán výkonný riaditeľ. Je dobre, že ste prišli medzi nás. Dali sme vám veľa práce za ostatné roky, či už ide o interoperabilitu, entry-exit alebo iné. Na to, že ste taká malá agentúra, máte veľkú zodpovednosť a je to kľúčové pre tú bezpečnostnú architektúru v rámci Európskej únie. Ďakujeme pekne za vašu prácu, ktorú vykonávate ja si nemyslím, že sme boli pos- posadnutí interoperabilitou. Ja si myslím, že máme zdravý prístup k tomuto, pretože to vnímame ako príležitosť. Príležitosť navýšiť bezpečnosť v Európe. Nie len tým, že budeme zbierať viac údajov, ale že budeme využívať tie údaje, ktoré máme k dispozícii a to lepším spôsobom. Zatiaľ čo budeme naďalej zlepšovať základné práva občanov. Takže toto bol veľký úspech a my sa skutočne tešíme na formu implementácie a vstupu do platnosti týchto záležitostí a bude si to vyžadovať skutočne veľa pozornosti a práce z našej strany. Pár otázok z mojej strany spomenuli ste legislatívne zložky, ktoré musia byť prijaté ako Eurodac alebo pozmenujúce návrhy v ďalších oblastiach. Čo to teda znamená pre také projekty ako interoperabilita, keď sa nám nepodarí završiť práce v tejto oblasti rýchlo? Bude to mať nejaký konkrétny dopad na vašu prácu? A hovorili ste o SIS, Schengen informačný systém. Máme tu revíziu z minulého roku, bolo to prijaté. Povedali ste, že Povedali ste, že by tu mala byť v budúcnosti plná miera disponibility týchto systémov, ale otázka či sú pripravené aj členské štáty, či skutočne sú pripravené pripraviť si tú svoju dielčú časť prípravy. A ešte posledná otázka, prepáčte, pán predseda, som navštívil vaše sídlo alebo vašu e, agentúru v Štrasburgu. Treba povedať, že nejde tu o nejaké moderné alebo nové miesto, deje sa niečo aj v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani Zipel. Ďakujem pekne. Keď hovoríme o EU Líza, myslím si, že hovoríme o veľkých výzvach, hovoríme o ochrane údajov, musíme organizovať jednotlivé databázy, hovoríme tu o interoperabilite, berúc do úvahy jednotlivé systémy zo strany členských štátov, ktoré sa musia s týmto vysporiadať a takisto vieme, že EU Líza nie je jednou z tých najväčších agentúr, ktoré máme, takže mojou úlohou je Mohli by sme sa vysporiadať s týmito všetkými výzvami, ktoré tu máme v rámci toho, čo máme k dispozícii. A takisto by som sa chcela spýtať, či náhodou nemáme problém aj v tejto oblasti s peniazmi. Keď hovoríme o tých výzvach, pokiaľ ide o ochranu údajov, digitalizácie, Máte nejaké problémy, pokiaľ ide o nájsť adekvátny personál pre tieto úlohy, alebo sa to ešte dá zvládať? Ďakujem pekne, pani Keller. Ďakujem pekne, vážený pán Garkov, za vašu prácu a za prácu vášho týmu, pokiaľ ide o EU-LISA. Ja by som sa spýtala otázku, ktorá má pokryť aj to, čo sa spýtala otázka pani Zipelovej. Mohli by ste rozvinúť trochu otázku rozpočtu, či je rozpočet dostatočný na to, aby sa pokryli jednotlivé výzvy, pokiaľ ide o tie nové informácie, ktorými musíte sa vysporiadať. Ďalšia otázka Ministerka spravodlivosti nám vysvetlila v rámci fínskeho predsedníctva, že by ste sa mohli v budúcnosti vysporadúvať aj s otázkou e, o, vysporiadať s problémom údajov o cestujúcich na lodiach, na vlakoch a nie len na lietadlách. Takže neviem, či sa tomu venujete. Nech sa páči pani Dali. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vychádzam z toho, že ide tu predovšetkým o tie predpoklady, ktoré, z ktorých vychádzame v rámci týchto veľkých informačných systémov. Tie nariadenia skutočne sú opodstatnené. Boli tu takéto hrozby, vy ste spomenuli vo v úvodných slovách, že sú tu veľké, treba povedať, že e, dozorca nad, alebo dohliadateľ nad týmito údajmi poukázal na to, že Európska únia ako keby to spájala bezpečnosť a migračnú politiku bolo to spomenuté z vašej strany a treba povedať, že tu sú nebezpečné veci, pretože v teórii vychádzame z toho, že migrácia predstavuje bezpečnostnú hrozbu a preto potrebujeme jednoducho riešiť otázku a vytvoriť monolitické informačné systémy, ktoré sú vlastne hrozbou pre súkromie a prípady porušovania ľudských práv, aspoň pokiaľ ide o mňa. Prečo? Kde je jednoducho dôkaz, kde, by sa uvádzalo, že migrácia je bezpečnostná hrozba? a že Európska únia je zrazu bezpečnejšia, pokiaľ ide o tieto systémy. Kde je nejaká platforma pre túto politiku, ktorá by opodstatnila takýto predpoklad, pretože pokiaľ ide o mňa, jednoducho to je opodstatniteľné. Nie je to útok na vás, ale ja si myslím, že je to znepokojujúce, že tieto systémy sa zriadujú a opodstatňujú práve na takomto základe a to nesprávnym spôsobom, aspoň pokiaľ ide mňa. Európa by bola bezpečnejšia, ak by sme prestali e, sa angažovať v krajinách Blízkeho východu a takýmto spôsobom vzbudili také veľké vlny utečencov, ktorí prichádzajú k nám. Ďakujem pekne, teraz budete reagovať vy. Už prekračujeme náš čas, posnážte sa byť čo možno najstručnejší. Ďakujem pekne. Chýba mi to, nie, e, niekoho som vynechal. Chcete ešte niečo povedať? Poprosím vás. Ďakujem pekne, pán predseda. Pár otázok z mojej strany, pokiaľ ide o prístup k vašim údajom. Neoprávnený, hovorili ste o hakeroch, hovorili ste o hakeroch, ktorí sa dostali k databázam, ale pokiaľ ide o oficiálny úradný prístup, počuli sme, že Spojené kráľovstvo napríklad urobilo kópiu šengenského informačného systému a využívalo ho, zneužívalo ho. E, Máte nejaké technické opatrenia na to v oblasti prevencie, aby sa takéto plné kópie už nemohli robiť, pokiaľ ide o vaše databázy? A ďalej, pokiaľ ide o prístup zo strany úradníkov, počuli sme viac, o viacerých prípadoch v Nemecku, kde úradníci konzultovali tieto databázy zo zvedavosti, pozerali sa na susedov, pozerali sa na prominentné hviezdy, Máte nejaké implementované opatrenia, ktoré majú zabrániť prípadom zneužívania e, v prípade takýchto úradníkov, že jednoducho musia vyargumentovať, prečo takéto požiadavky majú. Nech sa páči, pán Garkov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše otázky. Pokiaľ ide o tie právne návrhy, pokiaľ ide o e, pozmenujúce návrhy, e, uvediem pár údajov. Toto predstavuje takisto určité zmeny, pokiaľ ide o nariadenia, ktoré máme, to sa týka aj tej interoperability, preto my potrebujeme tieto pozmeňujúce návrhy na to, aby sme pokročili v rámci implementácie jednotlivých bodoch, pokiaľ ide o interoperabilitu. To znamená, čím viac bude predlžovaná táto diskusia, tým je tu väčšie riziko, že časový harmonogram, ktorý my dnes máme k dispozícii alebo poskytujeme roku 2020 členským štátom. Tie ciele sa nepodarí splniť. Ja si myslím, že našim cieľom, aby sme v týchto oblastiach pokročili, pretože tu máme ešte nevyriešené právne návrhy a musíme sa pohnúť dopredu, pokým to bude mať priamy súvis s tým, do akej miery naša agentúra dokáže plniť tieto lehoty, ktoré tu máme. To je to isté, aj pokiaľ ide o Eurodac. Chcel by som povedať, že Eurodac a VIS sú kľúčovými časťami novej architektúry interoperability, ak sa nám nepodarí ich zaintegrovať teraz, keď je táto architektúra pripravovaná, tak pravdepodobne snaha robiť to neskôr bude ťažšie a drahšie. A sú členské štáty pripravené na implementáciu? Chcel by som povedať, že agentúra spolupracuje s členskými štátmi a či je tu dostatočná miera e, úprav v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o interoperabilitu. Máme tu niektoré členské štáty, ktoré čelia ťažkostiam, ale spolu s komisiou urobíme všetky opatrenia tak, aby sme sa pohli v tejto oblasti dopredu, aby jednoducho implementácia týchto iniciatív bola skutočne včasným spôsobom realizovaná. Pokiaľ ide o Štrasburg, my už keď sme implementovali to, že kapacita Štrasburgu nebude dostatočná a z týchto dôvodov, preto som to aj spomenul ako jednu z víziev, Tlmočníci by chceli teraz povedať, že už e, sa odmlčíme a bude pokračovať schôdza iba v angličtine. Ďakujem. This is something that the agency has planned uh, for uh, 2021 and 2022. It is